Um, good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, it is a transmission in... all. Dobre popoludnie, dámy a páni. Naše zasadnutie je vysielané cez internet, čože nemôžeme nechať našich sledovateľov na internete čakať na, náš, na začiatok nášho stretnutia, pretože už 10 minút aj tak meškáme. A je absolútne nevyhnutné, aby sme využili túto príležitosť a začali konečne. Takže chcel by som povedať, že je veľmi zaujímavé, ak sa pozrieme na náš program, je tam bod číslo 10, ktorý nás bude v podstate zamestnávať hodinu. Je to stretnutie s luxemburským predsedníctvom a máme návštevu pána Marka Hansena, ktorý je luxemburský minister zodpovedný za výskum. A chceli by sme teda týmto povedať, že pán minister po návšteve vášho predsedu vlády dnes do poludnia, my máme pocit, že je veľmi dobré, že ste medzi nami, pretože vy ste zodpovední nielen pre výskum, ale dúfam, že aj pre politiku inovácie, to je pre nás veľmi dôležité. A Dokonca niekedy je to ešte dôležitejšie než iné veci. Takže v každom výbore sme zodpovední za niečo a spolupracujeme teda s aj komisárom pre výskum a inováciu a teraz vlastne je na čase, aby sme počuli priority v tejto oblasti v rámci vášho predsedníctva, takže nech sa páči, máte slovo a tešíme sa na váš príhovor. Merci, Monsieur le Président, chers membres de la Commission ITRE, Mesdames, Messieurs. Dámy a páni, ďakujem. Všetci asi viete, že pre Luxembursko 1. júla sa ujalo predsedníctva rady a už po 12. E, krát Odprezentujem teraz naše priority, pokiaľ ide o výskum, inovácie, ktoré prispejú, o tom som presvedčený, na zlepšenie zamestnanosti a rastu. Jedna z týchto priorít pre druhý semester 2015. Veľké priority sú rozvoj európskeho priestoru výskumu a jeho riadenie, rovnosť medzi pohľaviami a integrácia dimenzie medzi mužmi a ženmi, do, ženami do výskumu a integrita v, vo výskume. Kým prejdem k téme, veľmi v krátkosti vám odprezentujem náš systém výskumu. Máme tri veľké verejné e, výskumné centra, ktoré boli vytvorené ku koncu 80. rokov. Jednu univerzitu, ktorá má 12 rokov, Štátnu dotáciu máme momentálne e, vo výške 75 tisíc ročne. Investície v roku 2003 boli 27 miliónov eur. Momentálne máme 3300 výskumníkov a veľkú na september sme veľmi hrdí, že budeme inaugurovať Belvel, to je projekt infraštruktúrny, Je to kampus, ktorý bude e, zhrňovať e, mnohé body. Bude to veľký úspech, bude tu spolupráca medzi všetkými e, aktérmi. Na to som veľmi hrdý. Teraz prejdime k predsedníctvu. Rozvoj výskumného priestoru je v centre našej pozornosti. Chceli sme spustenie tej, tohto priestoru už pri viacerých príležitostiach. Prispievame zlepšovaním koordinácie a koherentnosti výskumných politík v Európskej únii. Lisabonská zmluva dáva politické zacielenie explicitné výskumu. Členské krajiny prispievajú v partnerstve k jeho rozvoju. Od roku 2013 Európska komisia odprezentovala dva, e, dve správy k, e, k tomuto priestoru, kde ide o dosiahnuté výsledky v 28 členských krajinách. Ukazuje sú to, že európsky priestor je fragmentovaný a sú tu identifikované prekážky, ktoré nám umožňujú plne e, využiť tento priestor. Ak chceme lepšie zvládať túto situáciu fragmentácie členskej krajiny EÚ v spolupráci s komisiou i s asociovanými krajinami a s výborom ERAK vypracovali, vypracovali 18, za 18 mesiacov takú cestovnú mapu táto cestovná mapa, ktorá za leto predsedníctva bola dovršená členským krajinám, dokáže identifikovať oblasti, ktoré budú mať dopad na výskum a rozvoj európskeho priestora. Táto cestovná e, mapa umožní prijať národné cestovné mapy. A ERAC identifikoval do roku 2015 kľúčové indikátory, ktoré budú politicky pertinentné a bude sa môcť konštatovať miera pokroku pre principiálne body pokrokov. Keď prejdem k štruktúre konzultatívnej, dovolím si, dámy a páni, vrátiť sa k prioritám e, tejto cestovej mapy. Rovnosť medzi pohľaviami a integrácii tej, tejto dimenzie e, rovnosti pohľavy do politík. Je to jedna z tém, ktorá sa bude diskutovať medzi ministrami pre výskum na ich neformálnom stretnutí 28. júla v Luxembursku. Je to veľmi aktuálna téma. Komisia pre práva žien Európskeho parlamentu, ako som sa dozvedel, včera prijala správu, ktorá zdôrazňuje potrebu pre ženy prekonať bariéry v technickej a technologickej oblasti. Táto správa komisie včera bola prijatá 14. júla a to nám ukazuje, že téma je v Európskom parlamente veľmi aktuálna. Ďalší aktuálny bod to je článok e, z, z nemeckého časopisu Spiegel z predsedem 7 týždňov, kde je vlastne e, komunikácia medzi dvoma Eh, laureátmi eh, Nobelovej ceny, ktorí hovoria o téme eh, rovnosti rodov, ktorí konštatujú množstvo problémov v oblasti výskumu a inovácií. Konkurencia globálna znamená, že Európa musí použiť integralitu svojho ľudského kapitálu. Štatistiky pritom indikujú, že je tu obrovské e, e, reprezentácia žien, ale nedostatočná prítomnosť pri príjmaní rozhodnutí. Platí to pre výskum, kde zodpovedné miesta pre ženy sú minoritné. Rozvoj realizovaný za posledné 10 ročia ukazuje, že snahy luxemburského predsedníctva znamenajú prioritné akcie e, cestovnej mapy. Predsedníctvo chce zdôrazňovať kľúčové prvky e, rovnosti rodov na inštitucionálnej úrovni e, založené na evaluácii transparentnej, nediskriminačnej a založenej na excelencii. Cieľom je reálny pokrok smerom k lepšej rovnováhe medzi mužmi a ženami, smerom k zodpovednosti a tu je dôležité sledovať inštitucionálne zmeny, pokiaľ ide o rovnosť pohlaví a integráciu tejto dimenzie do politickej reformy. Vzhľadom na neformálne stretnutie z minulého útorka, tieto snahy možno vidieť i v záveroch rady. Pán predseda, dámy a páni, len môžem počiarknúť to, že konzultatívna štruktúra i európsky výskumný priestor sú priority luxemburského predsedníctva, ktoré pripisuje osobitnú dôležitosť spusteniu záverov prijatých 29. mája. Otázka riadenia by sa mala e, dovršiť v decembri za nášho predsedníctva a naše predsedníctvo by malo reformovať konzultatívny priestor európsky pokiaľ ide o konkurencie, schopnosť a v súlade s veľkým konsenzom pre potrebu reforiem. Naše predsedníctvo chce spolupracovať s komisiou a členskými krajinami, pretože Rada o hospodárskej súťaži z 1. decembra môže revidovať konzultatívny mandát pre ERAK, pokiaľ ide o pravidla a tiež e, štandardné e, princípy pre výskumný priestor v Európe. Konsolidácia strategických priorít znamená, že konsultatívna štruktúra nadobudne plne úlohu pre členské krajiny. ERAK môže plne prispieť k rozvoju európskeho priestoru, aby sa vedecká konkurencieschopnosť podporila tiež inovácie podporou kooperácie a koordináciou Vážený pán predseda, dámy a páni, teraz prejdem k ďalšej priorite. Menujte integrita výskumu. Nikto z nás nepoprie, som presvedčený, prepojenie medzi kvalitným výskumom a ekonomickým a sociálnym pokrokom obrovský pokrok, pokiaľ ide o kvalitu života, zdravia a, tak, a tiež veľké technologické pokroky na úrovni našeho chápania sveta môžu prispieť k vedeckému výskumu. Za posledné 10 ročia verejné investície do výskumu vo všetkých oblastiach e, v kmeňových e, e, technologických disciplínach vykázali rast tieto investície sa pretavili i do politického rámca stratégie 2020 vzhľadom na e, trvácný, inkluzívny, inteligentný rast a nárast konkurencie schopnosti Európy vzhľadom na principiálnych konkurentov. Úsilie vedlo k zoradeniu informácií založené na hypotézach, že znalosť prezentovaná sú, je objektívna a úprimná, oslobodená od všetkých ideologických a ekonomických vplyvov. Táto integrita znamená základ pre dôvera vo výsledky výskumov. Dôležité je, že táto integrita je pri základe spoločnosti, kde výskum a produkcia znalostí je dôležitá. Veľký význam je, dôležit, je je dôležitý v súvislosti s integritou výskumu. Preto luxemburské predsedníctvo chce e, bojovať za zodpovednosť výskumu, integralitu e, výskumného cyklu a inovácií, iniciálnej pomoci záverečným výrobkom. Posilniť dôveru vo vedu je rozhodujúce e, cieľom politiky a rast je esenciálny, aby politika bola integrálnou súčasťou fond, základov výskumu. Deklarácia zo Sipuru a z Montrealu podčerkujú význam postupu podpory integrity výskumu s cieľom e, podporovať integritu a na druhej strane koherentnosť, rovnosť, transparentnosť proaktívnejší a harmonizovaný prístup s cieľom podporovať a zabezpečovať integritu výskumu na národnej úrovni poskytne vý... signifikantné výhody. Je dôležité, aby e, bol najlepším formou prevencie práve vzdelávanie. Tu zohrávajú dôležitú úlohu inštitúcie, je tu konsenzus v nevyhnutnosti poskytnúť špecifickú ke vzdelávanie uspôsobené na univerzitné štúdium na úrovni, kde možno ovplyvniť ďalšie generácie výskumníkov. V kombinácii s vzdelávaním zdôrazňujúcim skôr matériu než postup ovplyvne správanie mladých výskumníkov spôsobom, že sa zníži pravdepodobnosť e, nesprávneho správania. Luxemburské predsedníctvo chce podporovať skutočnú kultúru integrity výskumu a viesť diskusiu smerom k prevencii e, e, nedostatkov e, vo výskume s osobitným dôrazom na vzdelávanie vo všetkých úrovniach rozvoja kariéry výskumníka. Podpora integrity výskumu umožní vzdielanie najlepších praktík, katalizovať výmenu informácií medzi jednotlivými aktérmi, a zabezpečiť týmto spôsobom prevenciu. Európska komisia, majúc na pamäti tradície určitých aspektov výskumu, nedávno riešila e, tému integrity výskumu. Horizont 2020 je prvý rámcový program, kde dohovor o dotáciách je explicitne riešený vo vzťahu k integrite výskumu. Princíp integrity v materiáli Horizon 2020 hovorí i o kódexe správania v oblasti výskumu. Dámy a páni, v súvisl- e, ak máme uzavrieť diskusiu o integrite výskumu, bude tu neformálne stretnutie ministrov výskumu budúci týždeň v Luxembursku. Predsedníctvo zamýšľa prijanie, prijatie záverov Rady o konkurencieschopnosti počas stretnutia 1. decembra. Tieto závery by mohli zdôrazniť význam podpory a prístupu čo najštandardnejšieho a čo najkonformnejšieho pre všetky úrovne kariéry výskumníkov, aby sa najlepšie prax, praktiky identifikovali, berúc do úvahy vytváranie európskej siete vzdelávajúcich inštitúcií v oblasti výskumu. Tiež treba podporovať e, harmonizovanejšie e, prístupy integrity výskumu na základe Európskeho existujúceho kódexu. Dámy a páni, záverom by som chcel zdôrazniť, že luxemburské predsedníctvo plne podporuje plány investícií pre, Európu, pre Európu predsedu komisie Žurna Kloda Junckera, investujúc až 315 miliónov eur. Vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície sa vytvorí obrovská e, likvidita a objem a umožní financovanie investičných strategických projektov a tým vznikne pridaná hodnota pre EÚ. Práve v tomto duchu sme za, zamýšľame výmenu názorov v Rade 1. decembra k investičnému plánu pre Európu, osobitne potom pokiaľ ide o financovanie strategických projektov, financovania v oblasti výskumu a inovácií s cieľom kompenzovať rozpočtové škrty 2,2 miliard eur v rámci programu Horizon 2020 a využiť to ako záruku pre investičný plán pre Európu. Keďže som hovoril o prioritách nášho predsedníctva, takto som pohovoril o prioritách predsedníctva. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, thank you, thank you, minister. Ďakujeme pekne, vážený pán minister, za vašu prezentáciu. Bola veľmi jasná, veľmi presná boli tam všetky e, údaje, ktoré potrebujeme, je to pre nás dôležité, aby sme sa dopredu dostali rýchlejšie, pokiaľ ide výskum a inovácie. A teraz prejdeme politickým skupinám. A v mene EPP dostane slovo pán Eiler. Vítame vás v našom výbore. My pozorne čítame, čo luxemburské predsedníctvo hovorí o výskume a inovácii. Moje otázky sú také praktické. V týchto dňoch, to znamená dnes a zajtra, tu máme, hovoríme o rozpočte, pokiaľ ide o túto tému na rok 2016. Máme tu interinstitucionálny dokument, kde hovoríme, že to bude princíp backloadingu pre Horizon 2020, ale práve teraz nám bolo povedané, že pre 2016 nie sú žiadne marže rezervované pre takýto backloading. Takže to je veľmi zaujímavé, o to viac, že v týchto dňoch rada a komisia využívajú 150 milión z týchto neexistujúcich marží na to, aby to dali do programov pre utečencov. Samozrejme, právoplatne, ale ako to teda treba vnímať, keď komisia hovorí, že nebude mať marže vo všeobecnej rezerve a ako je možné, alebo ako by to malo byť, že ak by žiadala napríklad už tento rok, roku 2016 a potom ešte určitú proporciu tej všeobecnej marže pre backload, na to by backloadingovali vlastne tento Horizon 2020. Takže ďalší aspekt, ktorý chcem zdôrazniť, je to, že ako vnímate, ak to tak môžem povedať, tie rozdiely, ktoré tu máme medzi, na jednej strane medzi štruktúrálnymi fondami, žiadame od členských štátov v zmysle využívania finančných prostriedkov zo štruktúrálnych fondov, aby sa využívala teda tretina z toho na výskum a inováciu, kde sa definuje vlastne cieľ dosiahnuť 3 HDP v rámci všeobecných výdavkov na rozvoj a výskum a zároveň to isté predsedníctvo, tá istá komisia redukuje tieto výklady na úroveň po 2%. Takže na jednej strane stimulujeme tie štáty štruktúralnými fondami v smerovaní 3% a zároveň na druhej strane robíme škrty, pokiaľ ide o výdavky do výskumu a rozvoja po 2%. To sa ťažko dá pochopiť. Ďakujem. Za socialistov dostane slovo pani Krel. Ďakujem, pán predseda, pán minister. Dobre sa mi páčilo, že jedna z vašich priorit v európskom výskumnom priestore je aj rodová dimenzia. Ja viem, že táto téma tak na komisii, ako aj v parlamente nie je jednoduchá na rokovanie, ale viem, že tie ťažkosti na rade sú ešte väčšie, takže vám želám iba veľa úspechov. Naša politická skupina vás rada na tejto ceste bude sprevádzať. Už dlhé obdobie očakávame väčšie možnosti, práve pokiaľ ide o ženy vo výskume. Máte pravdu, nie je to iba téma, pokiaľ ide o výpisy, verejné vý... tendre a transparentnosť, ale ide tu aj o tému ohľadne vytvorenia možností, zjednotiteľnosti zamestnania a rodiny, a to sa netýka iba žien, ale aj mužov, takže z tohoto ohľadu sme pripravení vám v tomto ohľade poskytnúť všetku podporu. Jeden bod, pokiaľ ide o európsky výskumný priestor, v posledných mesiacoch sme stále pri našich partnerov dostávali otázku, že čo vlastne my vnímame ako Európska únia pod termínom Európsky výskumný priestor. Myslím si, že je tu ešte celá e, kopa potrebných otázok, ktoré treba zodpovedať a chcela by som, aby predsedníctvo to objasnilo, aby sa jednoducho tu poskytla nejaká definícia, aby sa pomenovali konkrétne projekty, ktoré by sa v budúcnosti mohli začať. Myslím, že tu ešte stále prevláda určitá nejasnosť. Takisto by som sa chcela spýtať, či sú tu aktivity v oblasti Galileo a Kopernikus v rámci vašho predsedníctva a takisto by som chcela sa venovať aj tretej téme. Ja som teda okrem člen, členstva v ITRE aj členkou výboru pre regióny a už celé roky kladiem otázku, že máme tu určitú dohodu nielen pokiaľ ide o peniaze zo štrukturálnych fondov pre, vý, pre oblasť výskumu, ale máme tu aj vytvorenú možnosť, aby Prostriedky z Európskeho regionálneho fondu boli naviazané na Horizon 2020 a programy z neho. Momentálne tie programy začali, operačné programy vlastne sú všetky povolené a ja by som si želala, aby predsedníctvo skutočne toto prepojenie Horizontu 2020 a koheznej politiky aktívnejšie sprevádzalo a podporovalo, aby sme tu mali príklady členských štátov, ktoré existujú, ktoré umožňujú takúto, takýto postup a preukazuje sa tu taká širokospektrálnosť týchto projektov, ako sa môžu spoločne organizovať, pretože toto prepojenie na jednej strane vytvárania výskumných infraštruktúr a spolupráca s malými a strednými podnikmi, ako aj projektami v horizonte 2020, to je všetko pre nás veľmi dôležité pre Európsku úniu a možno z toho posunúť dopredu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za EKR dostane slovo pán Henko, podpredseda nášho výboru. Pán minister, ja som bol pár rokov zodpovedný za veľkú komunitu výskumnú Leibnický, Lip, inštitút v Leibnici a chcel by som vám povedať, A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o tie peniaze štruktúrálne, ktoré dostávame, tie sú veľmi dôležité pre nás inštitút. A preto sa vás chcem spýtať, už ste z časti to spomenuli, aj boli ste spomenutí v príhovore pána Ehlera, tie snahy vyplieniť Horizon 2020, inak sa to ani nedá povedať, jednoducho vzbudili veľkú nevolu naprieč celým politickým spektrom. Bolo to dosť také uh, jasné vidieť, že všetky strany boli v tomto ohľade jednotné a okrem toho ste vlastne e, si pohnevali aj všetky výbory. Málo kedy sa ostane tu v parlamente niečo také, kde sa všetci nára, na, naraz spoja ohľadne toho, čo sa vlastne nebolo malo stať. Pokiaľ ide o, tú, o ten panel tých poradcov vedeckých, to ma trochu takisto znepokojilo. A to, ako sa pristupuje zo strany predsedu komisie k týmto ľuďom, to ma takisto pobúrilo. Máme tu teraz slúbený ďalší proces, ktorý vlastne sa má postarať o to, aby poradenská činnosť zo strany vedeckej komunity prichádzala a preto vás žiadam, pozrite sa na tento proces, prosím vás. Je skutočne nezávislý? Alebo sú tu znovu osoby, ktoré možno majú iný úmysel. To bolo vlastne zaujímavé aj na tom CSA, že sme tu mali dočinenia s odborníčkou, ktoré sme všetci videli, že vlastne sa e, skutočne sústredí iba na vedecké výsledky. A po tretie, pokiaľ ide ten cieľ 3%, bolo by dobre, ak by aj v tomto predsedníctve bolo vždy poukazované na to, že Japonci a Američania dávajú oveľa viac do oblasti výskumu. Chváľte Švédsko, Fínsko, karhajte tie krajiny v Európskej únii, ktoré tieto 2%, 3% ciele jednoducho nedosahujú. A ešte posledná vec, možno nepopulárny u nás tu, ale ja na to kladiem veľkú váhu. Mám pocit, že Švajčiarsko teraz chceme postihnúť nejakou sankciou za to, že tu mali referendum v ohľadne bodu, kde sa hovorí, čo vlastne nesúvisí s tým referendum. Teraz chceme podkarhať Švajčiarsko za to. A keď my chceme zmraziť našu spoluprácu s touto krajinou alebo obmedziť v tejto oblasti, tak vlastne si dáme vlastný gól. Najväčší európsky výskumný projekt ako taký sa deje v Švajčiarsku, alebo je v Švajčiarsku, takže to sú tie štyri prosby, ktoré na vás adresujem v mene mojej politickej skupiny. Ďakujem veľmi pekne. Pán Federle Alde. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán štátny tajomník, za podelenie sa s vašimi prioritami. Sme radi, že luxemburské predsedníctvo sústredí v rámci priorit aj na výskum, pretože aký bol vlastne štát, počujete kolegov, v rámci tohto nášho mandátu sme tu mali absolútnu zmenu politiky Európskej únie, pokiaľ ide o výskum je skutočne poď, dobré, že chcete posilniť výskum v období, keď práve v tomto výbore a v Európskom parlamente počúvame, že veľmi veľa peňazí sa odnie, odnieme práve z týchto fondov, a ktoré by mali ísť do výskumu dnes a zajtra. Takže ďakujeme za tieto priority. Dúfam, že budeme mať vyváženosť vo výskumnom sektore pod vašou taktovkou, pretože takisto vieme, že je tu určitý nepokoj práve kvôli týmto veľkým a dôležitým programom v rámci Európskej únie výskumným, my sa momentálne takto zahrávame. Ešte pár úvah. Prvá sa týka rodovej rovnosti. Ja zdôrazňujem význam, aby sme urobili všetko preto, aby tá neférová vyváženosť, ktorú tu máme, pokiaľ ide o pridelovanie peňazí do výskumu, aby sa to lepšie uplatnilo v budúcnosti. Ja súhlasím s kolegyňou za SND, že je to veľmi dôležité. A ďalej, Mám ďalšiu otázku, detaľnejšiu. Čelíme tu jedné z najväčších hrozieb, pokiaľ ide o ľudstvo, pokiaľ ide o animál, pokiaľ ide o zvieraciu produkciu, živočišnú výrobu. Máme tu antimikrobiálnu rezistenciu, vidíme ju napred všetkými centrami. Pred pár rokmi sme mali 25 tisíc životov, ktoré jednoducho skončia v rámci Európskej únie skôr, pretože antibiotika už nefunguje tu rezistencia na ne. A toto je veľký náklad pre spoločnosť. Čo skoro sa prebudia aj odborári a uvedomia si jednoducho, že sú nebude na penzie, pretože ľudia sú chorí a nemáme peniaze potom na penzie, pretože jeme antibiotika. Zamestnanci budú nervózni, pretože budú potrebovať náhrady, pretože ich zamestnanci sú oveľa viac chorí ako v minulosti a náklady na sociálne zabezpečenie budú obrovské v budúcnosti. Musíme preto nájsť dobrý spôsob, ako využívať antibiotika, pokiaľ ide o výskum. Musíme nájsť nové antibiotika, potrebujeme nájsť globálnu schému ohľadne využívania a na základe akých predpisov sa to bude diať, teda využívanie antibiotik, pretože ak dnes nájdeme antibiotikum, tak 8 rokov je tu už rezistencia na toto antibiotikum. Je to kľúčová otázka a pod vašou taktovkou by sme chceli, aby ste sústredili viac na tieto otázky, pretože to je viacero iniciatív, ktoré prebiehajú vo viacerých krajinách, ale ak by sa nám podarilo zoskupiť tieto síly v rámci Európskej únie, tak by sme mohli dosiahnuť oveľa viac spoločne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Claude Turmec, mene zelených. Ďakujem pekne, Jerži. skutočne dobre, že tu máme predstaviteľa mojej vlády. Teším sa, že si medzi nami, Mark. Teda zdravý Mark. Prvá vec. Luxemburské predsedníctvo, verím, bude príjmané veľmi dobre v parlamente, pretože vlastne rovnosť mužov a žien dáva predsedníctvo do priorít v rámci výskumu a my bojujeme všetci o to, aby tomu tak bolo. Mám však jednu všeobecnú poznámku. Keď hovorím s mladými vedcami, tak častokrát konštatujem, že ich zmluvy vytvárajú určitú neistú situáciu. Okrem teda tej otázky rovnosti mužov a žien by sme sa mali spýtať ešte ďalšiu otázku. Tí tie zleplatené zmluvy ktoré sú uzatvárané na 3, 4, maximálne 5 rokov, čo vytvára určitú neistú perspektívu pre mladých vedcov v Európe, že či by to nemalo byť nejakým spôsobom napravené, nie je vôbec prekvapujúce, že USA a iné štáty priťahujú viac vedcov, pretože vytvárajú lepšie podmienky. Som veľmi rád, že práve luxemburská vláda v rade ministrov bojovala za udržanie štipendií pre mladých vedcov a za projekt Marie Curie. Európsky priestor pre vedu, to je podľa môjho názoru eh, niečo, čo musí vlastne existovať pre základnú vedu. Ale v časoch, keď si tu kladieme také závažné otázky ohľadne konkurencie schopnosti priemyslu, o konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, tak by sme sa mali takisto spýtať otázky, ako vytvoríme lepšie vzťahy aj prieč hranicami v oblasti aplikovaného výskumu, ako v tejto oblasti pokročíme dopredu. Asi to nebude ľahké, pretože každý členský štát očakáva, že bude mať určitú komparatívnu výhodu v porovnaní s ostatnými, keď nejaký výbor, keď nejaký vedecký objav sa jednoducho už už dostáva do praxe a nesnaží sa tak veľmi o výmenu, avšak keď to porovnáme napríklad s veľkým celkom, ktorým sú napríklad Spojené štáty, tak neobstojíme. Pokiaľ ide o integritu, k tomu sa nebudem vyjadrovať, aj bez integrity by veda nemala žiadnu dôveryhodnosť. A pokiaľ ide o posledný vod kolega Hanka, a aj ďalší hovorili práve o tom, všetci bojujeme proti zlému nápadu zobrať peniaze z výskumu a dať ho do EFSI. Ale to najmenšie je to, že treba zaistiť, aby v výsledičnom pláne Junckerovom ten záujem Európskej investičnej banky a ďalších smeroval práve k investovaniu do vedeckej infraštruktúry. Už to tu odznelo, medzi horizontom 2020 a štruktúrálnymi fondami by to premostenie malo byť ešte viac prepojené do Junckerovho plánu. Keď tu máme peniaze z európskeho rozpočtu, zo štruktúrálnych fondov, z finančných nástrojov pre investície do infraštruktúr, tak si potom myslím, že to bude oveľa účinnejšie. Počas luxemburského predsedníctva a na tom zasadnutí vlastne 1. Ehm, decembra by sme sa mali sústrediť práve na toto. Pozrieť sa na to, aké projekty tu prebiehajú, či FC môže priniesť ešte niečo navyše. Myslím, že sme mali viaceré dôvody, a to oprávnené, prečo sme sa hnevali, keď peniaze boli odoberané z výskumu. A to najmenej, čo môžeme teraz urobiť, je zaistiť, aby aspoň časť týchto peňazí sa dostala do výskumu. Ďakujem veľmi pekne za eh, pripomienky. Eh, ako vidíte, Klod, bolo vám dobre, že ste mohli hovoriť dlhšie ako ktokoľvek eh, ostatný, ale samozrejme zastupujete aj predsedníctvo medzi nimi. Avšak toto sa skončí v decembri. Áno, potom sa samozrejme navrátime k normálnemu rečníckému času. Ďakujem, že ste nám e, pripomenuli e, program pani Marie Sklodovskej Curie, ktorý je nesmierne dôležitý pre nás všetkých. E, pani Kapel za ENF. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pán minister Hansen, urobili ste na mňa naozaj veľký dojem. A hovorili ste o verejných výdavkoch e, v Luxembursku na vedu a výskum, ktoré e, narastli viac ako 300 miliónov eur, čo je viac ako 12-násobné zvýšenie nákladov a každý rok ste pridávali o 1% viac. A naozaj nemusíme vždy uvádzať len ako Švédsko či Fínsko Eh, uvádzať ako krajiny eh, s najlepšou eh, praxou, ale mm, naozaj aj, aj Luxembursko, ktoré si plní ciele, ktoré si vytýčilo na rok 20, 2020. Hovorili ste, aké sú tie kľúčové body pre predsedníctvo a pre riadenie Európskeho výskumného priestoru. Hovorili ste o integrite výskumu a som rád, že ste spomenuli aj kódex, ktorý chcete čo najrychlejšie e, zaviesť. A tretí bod e, je samotný program a samozrejme e, spomenuli ste aj nevyhnuté inštitucionálne zmeny, ako aj rovnaké zastúpenie obidvoch rodov, ako aj rodová rovnosť. Samozrejme zistili, zistili sme, že v súčasnosti chýbajú ženy predovšetkým vo vedúcich a mentorských eh, pozíciách a v súčasnosti by eh, ženy mali, ak by tomu bolo tak, naozaj lepšie možnosti eh, kariéry a dostávať sa aj do lepších pozícií Lotické predsedníctvo začalo vytvárať e, porodné e, štruktúry a samozrejme to bolo spomenuté aj na výbore pre schopnosť A e, viete, že vaša úloha vyplýva nielen z dôležitých úloh v oblasti vedy, avšak treba zobrať do úvahy aj skúsenosti podnikateľov, ktorí by mohli využiť samozrejme nové poznatky, ktoré získava veda, máte teda e, zvolených e, ľudí z podnikateľského prostredia, ktorí by mohli pomôcť nasmerovať e, výskum a ktoré by priviedli výsledky výskumu lepšie do praxe. V prvom v, prvom, v prvej časti tohto dňa sme tu mali premiéra Luxemburska a naozaj mi tam chýbalo. Aké bude to ťažisková téma v oblasti výskumu? A to je práve digitalizácia. Hovorili sme o digitalizácii už viackrát. Je to nesmierne dôležitá téma aj pre rozvoj, ako aj pre centralizáciu v rámci digitalizácie. Nepochybne budete o, o tom v roku 2015 hovoriť. A moja druhá otázka, akým spôsobom je, akým spôsobom kompletné kroky príjmete kvôli digitalizácii. Ďakujem veľmi pekne. To by bolo všetko k jednotlivým politickým skupinám. A teraz individuálne rečníci pani Birkonen. Ďakujem, pán predseda. Budem teda hovoriť ako jednotlivý rečník a ďakujem veľmi pekne, pán Hansen, za vašu prezentáciu Luxembursko môže byť e, malý e, štát, avšak je dobrým príkladom v oblasti vedy a výskumu, pretože vieme, že ste nesmierne aktívni a aj vaši študenti sú nesmierne aktívni vo vašej krajine. 30% e, sa ich zúčastňuje na výmenných programov a programov Erasmus a naozaj idú dobrým príkladom pre všetkých Európanov, pretože sa snažíme nabádať všetkých študentov, aby sa zúčastnili výmených programov a programu Erasmus. Myslím si, že sa zameriavate na správne veci počas vášho eh, predsedníctva. Rodová rovnosť je veľmi dôležitou témou. Sme radi, že chcete podporiť talentované eh, mladé ženy v ich eh, kariérach, že tomu prikladáte náležitú pozornosť ešte pred nami v tejto oblasti veľa práce, takisto je veľmi dobré, že sa zamerávate na základný e, výskum a aplikovaný výskum, e, ktorý by mal byť e, posilnený v celoeurópskom priestore výskumu. Pretože vieme, že ak, si pozrieme na, ak sa pozrieme na zoznam 20 najlepších univerzít na svete, E, sú iba 4 z Európy a zvyšok je prevažne z USA. A to niečo vypovedá aj o kvalite výskumu. No, môj predrečník e, spomenul výhrady, ktoré máme k plneniu cieľov k horizontu 2020 e, a vždy sa obávame kráteniu rozpočtu pri takýchto dôležitých programoch. A chcela by som sa preto opýtať, myslím si, že je veľmi dôležité, že sa zameriavame na základný výskum Avšak je tu dôle, veľmi dôležitá aj otázka podnikania a inovácií, pretože v Európe máme dobré nápady, avšak nie sme už takí dobrí na to, aby sme tieto dobré nápady obrátili na podnikateľský úspech. Máte teda nejaké plány, ako pracovať v tejto oblasti inovácií počas vašeho predsedníctva? Ďakujem, pán Tošanovský. Ďakujem, pán predseda. Taká sa tiež sa pripájam ku kolegom, ktorí hovoria, že luxemburské predsedníctvo pokračuje už vo vyjadrenom záujme a pripisuje výskumu veľmi veľkú dôležitosť, rovnako ako aj inováciám. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že kvalitný výskum a prenos výskumu do inovácií je jediným schopným nástrojom, ktorý má zabezpečiť konkurencieschopnosť členských štátov Európskej únie. A samozrejme, tento výskum potrebujeme aj na ďalšie záležitosti, ako je napríklad energetika vo všeobecnosti a energetická únia, pretože bez nových riešení sa pohneme niekam iba ťažko. Ja sa pohybujem v univerzitnom prostredí a ako bolo už povedané, problematika rovného postavenia mužov a žien je mnou e, vnímaná ako sekundárny efekt toho, ako zabezpečiť mladým talentovaným vedcom sociálne zabezpečenie a určitú slobodu e, pohybu, ktorá by zároveň oznášala aj trendy v spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pre Európu je e, vyhľadávanie talentov bez ohľadu na to, či je to muž a alebo žena a ako takýmto talentom vytvárať dostatočné prostredie. Pretože samozrejme e, mladý človek musí riešiť ešte aj iné problémy, ktoré súvisia s rodinou a jeho zázemím. A pripojím sa k predrečníkom. My sme všetci bojovali o Horizont 2020 a o jeho financovanie, ktoré je zatiaľ k dispozícii. A mňa prekvapuje, že veľmi jednoduché sme siahli na tento rozpočet a zrazu máme úplne iné priority a hovoríme, že kto vie, kedy budeme vrácať tieto financie. Vo vašom úvodnom prejave, a to súvisí tak s talentami ako aj s Horizontom 2020, prečo sa stále neúspešne porovnávame s americkým výskumom? Pre, a pretože tu je element rizikového financovania pretože to má úplne opačné postavenie v európskych štruktúrach. Ďakujem. A teraz pán Adam Gierek. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán minister, hovorili ste o rozličných prioritách luxemburského predsedníctva na nadchádzajúcich 6 mesiacov a musím povedať, že sa mi páčia, lebo pokrývajú množstvo problémov. Avšak ďalším e, základným faktorom, ktorý by mal byť e, prioritou, alebo mal by byť e, prioritou už oveľa skôr, hovorím o výskume, ktorý by sa mal sústredovať na obranu a bezpečnosť. Takisto s ohľadom na Horizont 2020. Mali sme tu skupinu vedcov a výskumníkov, ktoré to skúmali a mnohé veci boli vyriešené. Myslím si, že toto je jedna z vecí, ktoré by mali byť obsiahnuté v súčasných prioritách predsedníctva, pretože súčasný svet okolo nás nie je veľmi bezpečným miestom a práve takýto výskum by sme potrebovali práve v takejto oblasti oblasti obrany a bezpečnosti. Možno by ste mohli vytvoriť ústav pre obranu a bezpečnosť v rámci európskych výskumných e, centier, tak aby bol tento ústav integrovaný. Takže ďakujem. Ďakujem pán Girek. Pán Marcel, ďalší rečník. Monsieur le secrétaire d'État, euh, je suis pas Ďakujem, nie som Luxemburčan. Som z Thionville, nie je to veľmi ďaleko od vás. Počul som tu rôznych e, ministrov, vypočul som si e, mnohých ďalších ministrov, ministra pre zamestnanosť, ktorý veľmi ofenzívne a dynamicky hovoril o tom, ako rozbehnúť kreatívne túto Európu, aby boli tu nové technológie, digitalizovanie a tak ďalej. Nie e, to ľúto, možno budem tak trochu E, negatívny, ale mohli by ste nám dať nejaký e, príklad, nejaký konkrétny typ vašich úvah, ktorý by nám dokázal, že na záver vašho predsedníctva táto Európa výskumu a vývoja bude na dobrých, e, bude na dobrom smerovaní a že sa to rozbehne. Pretože predsedníctva sa striedajú, každý má super nápady a na záver toho semestra každý trošku koriguje Mohli by ste byť teda konkrétnejší, povedať nám, či máte konkrétne úvahy, tak, aby Európa sa naozaj rozbehla. Uh, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Hlasí sa ešte niekto? Pokiaľ tomu tak nie je, takže poprosím pána ministra, aby odpovedal na vaše otázky. Prezident, uh, je vous remercie. Ďakujem, pán predseda za to, že môžem odpovedať na rôzne komentáre, hoci to možno nie je zvykom. Vítam tu susedov i našich luxemburských poslancov. Vítaj Claude i e, náš sused Stianville a tak ďalej. Chcem poďakovať všetkým rečníkom za ich úvahy a komentáre k našemu programu. Je dôležité mať tu úvahy parlamentu a vaše posolstva budem potom komunikovať v rámci našeho predsedníctva kolegom. Je tu jedna obava, ktorá na vás tu spájala. Rôzne slova ste síce použili, hovorili ste e, e, e, o krádeži, o plundrovaní. E, ďalej sa hovorilo, že určité fondy sa e, zobrali na iné účely. A ak by som mal opustiť tú neutralitu, môžem spovedať, že je to i obava Luxemburčanov a zdieľame vaše názory, že tieto prostriedky boli naozaj zobraté, e, vyplienené a chcem zdôrazniť, že sa to udialo a jednoducho teraz e, zamýšľame túto výmenu názorov, aby sme o tom diskutovali. Je tu pracovná skupina, ktorá, ktorá je v rámci e, ERAKu, ktorá sa pozera na to, čo sa udialo u jednotlivých investícií v členských krajinách. Ide o to, aby tieto prostriedky sa investovali do výskumu a inovácií. Takže navrhujem, navrhujem v podstate realizovať tú výmenu názoru k 1. decembru, aby sme zase hovorili o tejto téme. Tiež ma veľmi teší pani Kapel, pani Virkonen i ďalší tiež podporujú v rámci našej, té, našej témy, rodo, téme rodovej. Je to totiž veľmi dôležitá téma, ktorú sme si dali na program som presvedčený, že bude treba o tom diskutovať v budúcich rokoch, nielen v priebehu luxemburského predsedníctva. Pán Henkel, ak vám mám zodpovedať, e, Švajčiarsko by sa mohlo e, zúčastniť prvého pilieru excelentnosti. Claude Turmes takisto e, mal sa zaoberal výmenou medzi svetom výskumu a podnikmi. Je tu tiež druhý pilier Horizontu 2020 a to je priorita e, priemyselný primát. Tu treba pracovať na tejto téme. Je to niečo, čo robíme na národnej úrovni, aby sme mali takýto socioekonomický dopad a zaoberali sa touto témou. Pokiaľ ide o zvyšok Chcem vám poďakovať za vaše úvahy, vklady. Určite by sme mohli mať zaujímavé výmeny názorov počas predsedníctva. Pán Eller, vaše slova budem kompetentným e, komunikovať ministrovi financí Luxemburskému, aby sa to mohlo integrovať do rozpočtových diskusí. Ďalšia kolegyňa položila otázku týkajúce sa programu Galileo. Nie je to celkom moja kompetencia, ale podpredseda eh, rady pán Schneider to bude riešiť. Zajtra to bude, myslím, na programe a môžete mu teda položiť otázky. Určite ma bude môcť eh, poskytnúť odpovede, úvahy adekvátneho charakteru. Rešpektovali sme tak trochu i náš, náš e, harmonogram, to je tiež dôležité. Všetkým prítomným chcem poďakovať za dobrú diskusiu a vaše úvahy, váš vklad posuniem, aby sme, o tom hovoril pán Martan, aby sme mali naozaj dobrú diskusiu a pozitívne posolstvo na záver luxemburského predsedníctva. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vašu prezentáciu a za vaše poznámky. A jedno z, toto je jedna z najdôležitejších priorit výboru ITRE. A pretože pokiaľ chceme niečo dosiahnuť, tak je to akási východisková stratégia z krízy, ktorú potrebujeme, aby sme sa opätovne dostali na želaný rast HDP 2 až 3 ročne. A na to musíme byť oveľa inovatívnejší. A to sa samozrejme vzťahuje tak na priemysel, ako aj na malých a stredných podnikateľov, ako aj sektor IKT. Je to veľmi dôležité, pretože sa čoraz viac približujeme k uzatvoreniu dohody TTIP. A bez toho, čo ste spomenali dnes, neúspejeme v budúcnosti. Takže všetko je naozaj o inováciách. A to stav samozrejme súvisí aj s vesmírnou politikou. Takže ďakujem veľmi pekne a veľa úspechov vašemu predsedníctvu v nadchádzajúcom pol roku. Ďakujem veľmi pekne. Uh, dear colleagues, kolegovia, Is it good? He's, he's got it, yeah, he's, what does it mean? He can't leave. He's still in. Okay. Go. Uh, Mr. Commissioner Kaniete. Pán komisár Kaniete je v Európskom parlamente a bol v budove od 3. hodiny, avšak teraz nemôže prísť eh, v nasledujúcich 15 minútach. Takže chápem, Pán Kanete by mal na budúce pozvať skôr nás. Ak mám byť voči vám úprimný, mám krátku informáciu. Pán komisár Kanete je zdržaný vo výbore Envy. Vo výbore Envy. Zdá sa, že je to nejaký blokovací výbor. Takže nechcem, aby to vyznelo agresívne voči životnému prostrediu. Avšak musíme počkať ďalších 15 minút, takže máme 15 minútovú prestávku.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 Hello

Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your seats. Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Podobne ako v Tour de France, pán komisár sa nachádza 45 minút od našej siene, takže bude tu s nami za nejakých 30 sekúnd, takže prosím, zaujmite svoje miesta a začneme okamžite. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a páni, komisár pre klimatickú akciu a energetiku, pán Miguel Arias Kanete, je už s nami a prekonal práve veľmi drsné stretnutie na výbore Envy my, kým ste boli preč, sme si aspoň dali kávu. A teraz e, nasleduje veľmi dôležitá diskusia o veľmi dôležitom tzv. letnom energetickom balíčku a výmena názorov s vami, pán komisár. Ako iste viete, komisia prijala letný energetický balíček a takisto vydala vyhlásenie o novom európskom trhu s elektrinou a takisto veľmi dôležité vyhlásenie o e, novom údeli pre spotrebiteľov energií v Európe. Je to veľmi dôležitá téma, a ktorý by sme sa opýtať a požiadať vás, aby ste sa ujali slova, pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Buzek, dámy a páni poslanci. Je mi ľúto, že meškám, ale musel som sa zúčastniť stretnúť na výbore pre životné prostredie. Som tu dnes, aby som vám odprezentoval letný energetické bale, balíček a o tom, ako chceme zmeniť náš energetický systém, aby bol bližšie potrebiteľmi. Ten sa skláza z nasledovaných návrhov. V prvom rade je to konzultatívne vyhlásenie o market, e, o trhovom dizajne. Po druhé je to stratégia na zlepšenie postavenia spotrebiteľov energie. Tretie, revízia trhu Európskej únie s uhlíkom. A štvrtom je to e, akási aktualizácia označovania e, o energetických štítkom. Drahí kolegovia, iba pred niekoľko rokmi eh, cezhraničný energetický obchod eh, s obnoviteľnými energiami eh, bol veľmi marginálny, avšak to sa zmenilo. V súčasnosti máme oveľa flexibilnejší dopad. Máme tu zvyšujúci sa dopyt po obnoviteľných energiách, ktoré by mala presiahnuť 50 z celkového trhového podielu do roku 2030 a samozrejme je tu väčší dôraz na spotrebiteľov. Nepochybne musíme vystupňovať naše snahy, aby sme využili e, túto rozsiahlu e, energetickú transformáciu a to by E, nás malo dať do pozície, kedy môžeme využiť všetky príležitosti, ktoré nám ponúkajú obnoviteľné energie a samozrejme e, konkurencia je princípom, prosenicom ktorých naše spoločnosti, malé aj veľké, budú fungovať a samozrejme lepšia koordinácia medzi e, členskými štátmi, operátormi prenosových sietí, ktoré by mali byť pravidlom a samozrejme lepšia ochrana spotrebiteľov. Samozrejme integrovaný energetický trh, ktorý vytvára nové pracovné a zároveň zabezpečuje bezpečnosť dodávok. Samozrejme, otvoríme konzultačnú, konzultačný proces a e, snažíme sa e, o e, niekoľko veľmi dôležitých prvkoch. Samozrejme, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, chceme ostať konkurencieschopní a vyvíjame nové technológie, chceme ich integrovať do našich troch. Obnoviteľné zdroje v súčasnosti tvoria 26 eh, eh, elektriny, ktorá je spotrebovaná v našich eh, štátoch, ale ak však chceme naplniť ciele, ktoré sú stanovené do roku 2030, obnoviteľné zdroje musia tvoriť polovicu z týchto zdrojov. Je to samozrejme nový systém. Tento proces, ktorý sme začali dnes, je o tom, že musíme zmeniť naše pravidlách, na ktorých e, fungujeme a prísť k energetickej transformácii e, čo najmenším dopadom, čo sa týka nákladov na spotrebiteľov. To samozrejme musíme zabezpečiť, aby trhy boli čo e, flexibilnejšie a samozrejme aby naše firmy boli schopné byť schopný voči konvenčným výrobcom elektriny. A samozrejme, v konečnom dôsledku cena za obnoviteľné zdroje je platená spotrebiteľmi. A pokiaľ táto cena bude priaznivá, vyhneme sa aj deformáciám trhu. Samozrejme, musíme zodpovedať aj súčasnej realite. E, pokiaľ e, prinútime spotrebiteľov a zákazníkov reagovať na e, dodávkovú situáciu a vývoj cien, v konečnom dôsledku môžu usporiť 60 až 100 miliárd eur ročne. Samozrejme, cieľime aj na lepšiu integráciu trhu a lepšiu spoluprácu na regionálnej úrovni a to by nás malo priniesť bližšie k spoločnej európskej rozvodnej sieti. A to e, samozrejme chceme posilniť potom kompetencie aj ACERu. A toto sa musí stať na úrovni politických rozhodnutí, intervencií, e, keď hovoríme predovšetkým o bezpečnosti e, dodávky. Musíme mať kapacentné mechanizmy, ktoré niektoré členské štáty považujú za nevyhnutné na to, aby zabezpečili bezpečnosť dodávok naše posolstvo členským štátom je jasné. Takéto mechanizmy sú neakceptovateľné, pokiaľ ich účel je iba vykrývať straty jednotlivých členov. E, môžu byť odôvodniteľné, iba ak existuje objektívny problém e, a nedostatočná generačná kapacita elektrickej energie. E, samozrejme, tak riešenie problému ako jeho posúdenie nemôže byť čisto na národnej úrovni. Musí to byť buď európske riešenie alebo minimálne regionálne riešenie Samozrejme, e, chceme dať e, vnútorný trh späť do svetla reflektorov e, a snažíme sa cieliť na jeden cieľ, aby sme umožnili rozvoj obnoviteľných zdrojov, ktoré by sa mali riadiť trhovými záujmy. A to ma prichádza, privádza k novému vyhláseniu, ktoré sa týka nového údela, údelu pre spotrebiteľov. Drahí kolegovia, technologické a digitálne pokroky ponúkajú nové možnosti našim občanom pretože v súčasnosti milióny Európanov e, merajú svoju spotrebu starými a zastaralými energeti- e, energetickými meračmi, ktoré sú analógové. V digitálnej e, sieti by sme mali vytvoriť lepšie podmienky pre vytvorenie nových podnikateľských príležitostí. To by nám malo pomôcť pri vytvorení nového údelu pre spotrebiteľov. Od dnes sa budeme snažiť zaviesť inteligentné meranie a systém inteligentných meraní v Európe a zabezpečiť, aby každý občan mal prístup k certifikovanej e, cene a spôsobu a nástroju, akom si porovnávať ceny. Samozrejme, budeme presadzovať aj nové riešenia na vnútornom e, trhu, ktoré by umožnili e, úsporu vo viac ako 30 celkových nákladov. A takisto budeme podporovať tých občanov, ktorí sa odhodlajú produkovať svoju vlastnú energie. Častokrát občania, kto ktorí generujú svoje vlastné zdroje elektriny, ju neodovzdávajú naspäť do rozvodnej siete. E, e, spotreba na papieri a e, vlastná spotreba je niečo, čo som, s čím sa musíme vyrovnať aj dnes. A to samozrejme za predpokladu, že budeme mať k dispozícii nákladovo efektívne riešenie. A musíme samozrejme sa vyrovnať s tými najpálčivejšími výzvami dnešných dní to samozrejme sa musí odraziť v konkrétnych legislatívnych návrhoch eh, v druhej polovici budúceho roku. A som si istý, že tento výbor v tomto ohľade bude aktívnym spoluhráčom a umožní nám otvoriť mm, a mať veľmi otvorený dialog. Eh, drahí kolegovia, eh, Týmto som pokryl tie hlavné prvky tzv. letného energetického balíčku a teraz sa budem sústrediť na revíziu obchodovania s emisiami a smernicu o energetickom štítkovaní samozrejme, to je veľmi dôležité pre e, naše kroky e, v oblasti klimatických e, zmien. Takže teraz v prvom rade ide o revíziu európskej schémy obchodovania s emisiami. Riadime sa zatiaľ strategickým usmernením Európskej rady z oktobra. Za posledných 9 mesiacov európsky lídry súhlasili s tým, že emisie skleníkových plynov, ktoré pochádzajú z domácnosti, bude zredukovaný po 40 do roku 2030 a 43 tejto e, e, redukcie má spočívať v reformovanej schéme obchodovania s, emi- s emisiami vzhľadom na to, že sedím teraz pri vás e, vo výbore e, pre priemysel, musím povedať niečo e, v tom zmysle, že toto bude mať veľký dopad na európske podnikanie. Samozrejme, povedať je to k lepšej ochrane pred únikom uhlíkových plynom, vytvorí sa nové porovnávacie prvky a samozrejme vytvorí to aj lepšie porovnania s produkčnou úrovňou a preto navrhujem, aby sme pokračovali e, s opatreniami, ktoré vedú k ochrane proti únikom e, uhlíkových e, prvkov podľa súčasnej legislatívy do roku 2020. Ale musíme byť e, jasní a zrozumiteľní v jednej e, veci. E, údržba týchto opatrení je predmetom záverov Rady z oktobra minulého roku, ktoré, kde sa hovorí, že na jednej strane musíme zachovať percentuálny podiel jednotlivých dotácií, ktoré poskytujú členské štáty. Na druhej strane musíme zredukovať celkové číslo takýchto podpor o 2,2 každý rok to znamená, to znamená, že bude menej dotácií na voľnú alokáciu. Musíme preto zabezpečiť, e, že e, tieto e, alokácie budú použité na tých, ktoré to najviac potrebujú. Samozrejme, môžeme si vybrať, ktoré závery rady vyhovujú ktorému členskému štátu lepšie. Ja však ja s tým nesúhlasím. Myslím si, že dohoda dosiahnutá na úrovni európskych predstaviteľov musíme a potrebujeme lepší koncenzus. E, v tomto duchu a vzhľadom na e, obmedzené množstvo e, zmeniek schémy obchodovania s emisiami potrebujeme lepší systém. Systém voľnej alokácie musí odrážať technologické pokroky, ktoré príjma náš priemysel, aby sme odmeňovali tie najefektívnejšie spoločnosti. A druhé, musíme zabezpečiť, že bude veľmi úzka väzba s naozaj s tými skutočnými produkčnými úrovňami, e, ktoré produkujú jednotlivé odvetvia priemyslu. A v neposlednom rade musíme takisto cieliť na jednotlivé odvetvia, ktoré majú e, lepšiu konkurencieschopnosť v medzinárodnom e, prostredí takisto musíme e, urobiť tento systém viac dynamické. Preto navrhujem aktualizovať jednotlivé e, porovnávacie úrovne e, a to periodickým spôsobom a zaviesť novú rezervu približne so 400 miliónmi dodatočnými, dodatočných emisných povoleniek. To by malo viesť k významnému poklesu medzi e, odvetvového e, korekčného faktoru. Ak si pospájame všetky tieto tri e, prvky, mali by sme mať dostatočný počet e, povoleniek, ale v konečnom dôsledku sa ich počet zredukuje o 35 do roku 2030. Dovolte mi, aby som uzatvoril e, revíziu Európskej schémy obchodovania s emisami e, niečím, čo je veľmi dôležité a to je financovanie inovácií, ktoré vedú k nízkouhlíkovej mm, mm, ekonomike a preto je veľmi e, dôležité, aby sme toto prijali, pretože iba takto budeme schopní odpovedať na nové e, výzvy. Musíme podporovať nové nízkouhlíkové technológie. 50 miliónov povoleniek, ktorý tento parlament žiadal na tento účel, budú takisto dodané e, a celkový ich počet bude 450 miliónov. Po druhé, e, budeme potrebovať dedikovanú podporu e, desiatim členským štátom s nižšími príjmami, aby sme zabezpečili modernizáciu jednotlivých odvetví. Potom, samozrejme, tento systém hovorí a žiada si e, lepší systém a transparentnejšiu metódu e, kompenzácie, ktorú navrhovala aj e, parlament. To v konečnom dôsledku povedie k vyššej transparentnosti, keď hovoríme o kompenzácii. To znamená, že budeme mať flexibilnejšie a harmonizovanejšie pravidlá a cieľnejšie financovanie modernizácie energetického odvetvia a dnešný návrh prispeje k lepšiemu fungovaniu európskeho trhu s elektrinou, zatiaľ čo zároveň bude znižovať emisie. A rovnaké princípy sa vzťahujú aj na novú revíziu energetického štíko- štítkovania. To, to si kladie za cieľ to, aby spotrebitelia mali prístup k pochopiteľným informáciám. E, hovorí sa, že až 85 spotrebiteľov sa pozrie na energetický štítok výrobku predtým, než zváži jeho kúpu. E, toto e, umožňuje ušetriť spotrebiteľom až 465 eur ročne a vytvára 55 miliard eur v dodatočnom obrate. A a mo, zároveň by nám mohlo ušetriť množstvo spotrebovanej energie, ak zrátame výsledky všetkých krajín dohromady. Avšak tento systém sa stal obeťou vlastného úspechu. V roku 2010 muselo byť na štítkovanie e, pridané ďalšie energetické triedy, aby sme vôbec odrazili e, pokroky, ktoré sa príjmajú e, v tejto oblasti. Takže pokiaľ si spotrebitelia v súčasnosti kúpia e, umývačku riadu v kategórii A+, eh, to neznamená, že je najefektívnejšia, e, pretože e, pridávanie pluska za triedu A e, ako A3+, e, už je skôr mínusom pre e, spotrebiteľom. Aby sme teda e, znížili mieru zmetenia spotrebiteľov, navrhujeme dve veci. Žiadne súčasné produkty E, ktoré sú v súčasnosti špičkou na trhu, e, už nimi viac nebudú a budú musieť uvoľniť miesto novým výrobkom a samozrejme musíme zaviesť nové označovanie výrobkov a samozrejme elektrické štítky budú doplňať zároveň aj fyzické označovanie. A samozrejme, nesúlad nás v súčasnosti stojí až 10 možných energetických úspor, pretože národné trhy e, a dozorujúce orgány nemôžu a nemajú prístup k informáciám, ktoré potrebujú. A samozrejme, to si vyžaduje lepšiu a posilnenejšiu spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi. V neposlednom e, rade e, vzťahuje sa to aj na dobré informácie spotrebiteľov. Ináč tieto informácie nebudú E, zmysel. Vážení poslanci, e, v súčasnosti e, predkladáme návrhy, ktoré majú za cieľ lepšiu ochranu spotrebiteľa a samozrejme musíme presadiť aj konkurencieschopnosť Európy napriek celým svetom. A samozrejme vedie to aj k redukcii dovozu zlepšenej energetickej bezpečnosti k nižším účtom, aby sme musíme spolupracovať, aby sme sa samozrejme dostali k tomuto cieľu, či už inštitúcie, ako aj jednotliví účastníci a spotrebitelia. Samozrejme je to veľká výzva, a však s ňou môžeme sa s ňou vysporiadať, keď budeme tvrdo pracovať a budeme mať otvorené mysle. E, som odhodlaný presadiť tieto reformy a e, teším sa na e, vašu spätnú väzbu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. Uh, three, three proposals. Mám tri návrhy sú tu tri návrhy pre balíček. Veľmi dôležité pre náš výbor. Všet, pre naše, náš priemysel, malé a stredné podniky a tak ďalej. Teraz poprosím kolegov, pán Karinš za EPP ako prvý. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. musíme stráviť za veľmi krátky čas veľa textu, preto je dobré toto stretnutie. Chcem sa zamerať na jeden z aspektov toho, čo preberáte. Mohol by som povedať i mnohé i o označovaní, ale to riešiť nechcem. Pokiaľ ide o riadenie, hovorím tu o hovoríme tu o energetickom trhu. A Jeden z problémov, ktoré chápem, že máme pri cezhraničnom obchode, na jednej strane máme tu fyzické prekážky, nemáme dostatok e, kapacity prenosovej medzi členskými krajinami. Niektoré miesta sú na tom lepšie, iné horšie, ale situácia je často taká, že máme zložitý prístup ku kapacitám, takže prenosnové systémy prístup o polnoci, nie počas pracovných hodín, keď je trh zaujímavejší. Otázka tu znie, ako chcete posilniť napríklad pokiaľ ide o ASO, energetických regulátorov. Chcete, aby prešli z e, veľkoobchodného na maloobchodný trh? ak by to malo byť posilnená úloha, ako by sa to správalo k národným regulátorom. Pre, podľa mňa je strašne dôležité, aby úloha regulácie sa posilnila na európskej úrovni, aby sme vedeli prekonať tieto cezhraničné problémy, ktoré vieme, že e, tu budú ešte aj keď vzniknú e, prepojenia. Ďakujeme. Teraz zástupca socialistov. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tri balíčky, vychádzajúc z implementácie vašeho návrhu, bude tu zvýš, zvýšená cena za energetike pre jednotlivých spotrebiteľov alebo pre priemysel, ak áno, koľko? A? Kedy očakávate také, taký, takýto, takéto zmeny? Tri návrhy sú sprevádzané e, dopadovým posudzovaním dopadov. Ak je tu takéto posudzovanie, keď tento dokument bude tu v našom výbore, rady by sme ho videli. Dôležité je sledovať, aby sa to, čo sa udialo v minulosti, už neudialo. Mnoho kolegov nechce hlasovať e, e, biankošeky. Aký je teda do, dopad a ak niekto vo výbore si vie predstaviť, že sa bude diskutovať vo Envy, ten balíček ETS, musíte si uvedomiť jasne, že to sa to Náš výbor budem musieť môcť hovoriť, vieme, aké sú náklady, mali by sme mať dobre informované rozhodnutia, nie rozhodnutia, o akých budeme čítať, e, o akých čítame z minulých prípadov. Tak, takisto pokiaľ ide o označovací návrh, je tu nový systém, kto bude znášať náklady od eh, A++. Z minulosti vieme, teraz tu máme eh, rozdiel. Je tu dopadová štúdia, ak áno, aký, ako vyzerá táto dopadová štúdia. A pokiaľ ide trhový dizajn, tento prechod od systému ochrany spotrebiteľov by sa mal robiť veľmi opatrne. Mal by sa to zohľadniť skutočnosť, že je tu energetická chudoba. Ako určite viete, počet takýchto spotrebiteľov je momentálne veľmi veľa v Európe a mali by sme byť veľmi opatrní, pán komisár. Preneste toto posolstvo, ktoré nebolo zohľadnené. My nebudeme už toto akceptovať, ak nebudeme mať dopadové posudzenie za EKR teraz, teraz pán Grubovčík. Ďakujem pekne. Nové návrhy, nové riešenia, o ktorých sme počuli. Už potrebujeme tu viac času, aby sme preverili tieto návrhy. Práve táto otázka označovania Zníženie energetickej spotreby, to treba posudzovať bližšie. To by môže, môže ísť nebezpečným smerom, že totiž emisie chemický priemysel, ktorý e, e, absorbuje toľko energii, že sa to zníži, je očividný príklad toho, ako pracovný trh môže byť zasiahnutý a my musíme všetci dávať pozor na to, aby naše energie oblasti, ktoré sú veľmi energeticky náročné, aby zostali konkurencieschopné. Nemyslím si, že že tie zábezpeky, o ktoré ste hovorili, je, sú ochranou pred e, únikom unikom uhlíka. Je tu určite nebezpečenstvo, že e, sa zníži e, produkcia, pracovné miesta sa stratia napríklad v ťažkom priemysle. Na to chceme naozaj poukázať a preto potrebujeme viac času na to, aby sme túto tému ešte analyzovali. Hovorili ste ďalej ešte potom o ďalšom aspekte, že má sa zabezpečiť stabilné so svojimi energiami, ako vníma komisia novú dohodu medzi Gazpromom a niektorými európskymi podnikmi v rámci Nord Streamu, tam, kde vlastne teraz je zníženie na 100 miliárd kubických metrov, to je 50 a pokiaľ ide o zmenu a Radi by sme vedeli, ako to vlastne vy posudzujete. Mohli by to byť predsa veľmi nebezpečné zmluvy, ktoré členské krajiny uzavrú. Mám tu na mysli, e, povedzme, rakúsky podnik. Ďakujem. on behalf of ALDE. Teraz v mene ALDE ďalší rečník. Ďakujem vám, vážený pán komisár, za úvodné poznámky. V prvom rade Máme tu pred sebou obrovskú úlohu. Naposledy, keď bolo MSR na stole, zlyhali sme a to pre európsky priemysel nie je dobre, pretože my máme určitú priemyselnú perspektívu a ak z tohto výboru nevzíde dobré stanovisko a ak budeme žiadať e, e, postup podľa e, článku 65, tak musíme naozaj vnímať, že to splníme. Máme tu veľkú zodpovednosť. Vychádzajúc z tohoto, že, e, treba povedať, že tu máme dobré ambície. Myslím si, že zameranie spotrebiteľov je veľmi dôležité. Spôsobí to dodatočne dobrú zmenu. Je to výborný krok vpred. Pokiaľ ide o inovačný fond, je dobré, že zoznam úniku uhlíka sa sprísni práve pre e, priemysel, boli tu naozaj problémy pre európsky priemysel a moje obavy sa týkajú bezplatných alokácií pre východnú Európu. To skreslí trh. Keď hovoríme o energetickej únii, tak to riešime a zrazu máme možnosť mať e, nižšiu cenu energii pre určité časti Európy a vyššie ceny iným. Napríklad Polsko bude mať veľké e, bezplatné alokácie, než e, iné krajiny to zníži ceny elektrické energie pre Polsko, ale nie preto, že majú fungujúci elektrický trh, ktorý má nízku cenu. Jednoducho to bude e, stláčať cenu elektrické energie na severnej, severnej oblasti. Druhá obava sa týka u, u ambícií. Mohli byť vyššie, a k tomu vrátime sa k pres... Trochu som nervózny, pokiaľ ide o využitie príjmov. Myšlienka bola taká, že prostriedky, ktoré e, prídu, sa mali e, použiť pre e, bezplatnú uhlíkovú trasu. Tieto osobitné platby by sa, mali, sa použijú na zaplatenie dlh, dlhov štátu. Posledná časť to sú kompenzácie e, za sekundárne dopady na elektrickú energiu. Musíme zabezpečiť, aby kompenzácie sa riešili rovnocene v rôznych členských krajinách. Vieme, že v Nemecku majú 100% vládnych kompenzácií a napríklad v ďalších krajinách nie sú kompenzácie. A to e, skresluje vnútorný trh. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Áno, máte pravdu, že označovanie musí byť zmenené. Plusy sú vlastne minusom pre spotrebiteľov a my súhlasíme s vami, aby sme sa vrátili jednoducho k posilneniu dohľadu nad trhom. A pokiaľ ide o balíček ohľadne toho dizajnu trhu, to je veľmi dobre pripravené. Máme tu balíček ohľadne toho, že vlastne spotrebiteľ je prvoradým, to je dobrý prístup. Modernými technológiami môžeme jednoducho vytvoriť väčší priestor pre spotrebiteľov a tento marketingový dizajn, ten dokument k tomu je veľmi dobrý, pretože vlastne pripravujeme trh na obnoviteľné zdroje, takisto dávame väčšie posilnenie právomocí EISE a vlastne posilňujeme makroregionálnu úroveň. To je to, čo potrebujeme, keď chceme dospieť aj k nejakým úsporám. A po prvýkrát, podľa môjho názoru na úrovni komisie, beriete do úvahy, že náš problém je nadmerná kapacita a nie nedostatok kapacity. To znamená, na strane 13 máte veľmi dobré analýzy toho, že kde sme, pokiaľ ide o problém nadmernej kapacity. Máme iba jeden aspekt, ktorý tu chýba na marketingovom dizajne, na tr- dizajne toho trhu. Ak sa pozrieme, ak ja si dám Keď si ja dám na strechu PV, tak potrebujem jednoducho e, licenciu na to. Ak sa jednoducho dávajú ak, si, ak sa stávajú napríklad také offshore veterné elektrárne, tak tam takisto treba vytvoriť veľké množstvo e, týchto e, licencií. Niekto musí byť zodpovedný. Máme pravdepodobne e, chýbajúcich 500 miliárd e, peňazí, ktoré nám chýbajú z toho, že jednoducho to nemáme zabezpečené patričné opatrenia, ktoré s týmto súvisia. Komisia predsa už slúbila už v roku 2004, že to urobia komisár Oettinger po Fukushime povedal, že v Európe sa nebudeme uberať cestou tapka. Tapko jednoducho e, skrachovalo a japonskí obyvateľia platia za takéto miliardové straty. Nemáme žiadnu záruku, nič. Takže to, čo my sme vytvorili pre trh, tak to vlastne sa zdá byť, že jedna časť tohoto priemyselného odvetvia ako keby úplne to nevnímala tieto záležitosti. Pokiaľ ide o ETS, ešte 30 sekúnd, ešte 30 sekúnd. Máte, predložili ste, a vlastne to bolo spomenuté, dar Polsku pokiaľ ide o PGE, na základe voľných alokácií to bolo až 30 miliárd vyčlenených pre úplne malé množstvo firiem, namiesto toho, aby sa to robilo cez verejné obstarávanie, aukcie a pomohli ste vlastne občanom polským, aby renovovali e, ten svoj park takýmto spôsobom. Zdá sa, že Polsko má väčšie ceny e, za energiu ako Nemecko, väčšie ako Škandinávii, takže je tu určitý únik priemyselný ale ide tie peniaze do Nemecka a do Škandinávie, pretože Nemecka a škandinávské krajiny majú nižšie ceny energie, aj preto, že sú prepojené. Takže ja si myslím, poprosím vás, pozrite sa na reálnosť, na re, realitu za, tými, za týmto darom 30 miliónovým, ktoré išli do tohoto odvetvia. A za GUE teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán komisár, myslím si, že je veľmi dôležité, aby tá situácia trhu bola v centre našej pozornosti. Povedať, je veľmi dôležité e, vlastne do epicentra našej pozornosti dať spotrebiteľa. Čo je tu dôležité? Dôležité je, aby sme v Európskej únii zabezpečili to, aby všetci mali energiu k dispozícii, ale na to zasa potrebujeme izolovať siete a infraštruktúry sú takisto veľmi dôležité. Na to potrebujem konkrétne návrhy, aby jednoducho všetci boli v stave, že sa môžu jednoducho pripojiť na tieto siete. A takisto je veľmi dôležité, aby energetická chudoba bola potieraná. Energia musí byť lacnejšia, prúd musí byť lacnejší ako taký, a predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky a pokiaľ ide o chudobných. Keď som bol ministrom pre energetiku na Cypre, tak sme naštartovali projekt a tu sme vlastne prostredníctvom obnoviteľných energií vytvorili systém, ktorý má urobiť to, aby energia vlastne zlacnela. A v tomto kontexte by som chcel vedieť, či sa tu počíta s nejakými opatreniami v tomto smere na to, aby jednoducho sa týmto spôsobom trochu polavilo rozpočtom. Komisia zastáva názor, že je správne, aby také krajiny ako Cyprus, ktoré sú trochu odspojené od týchto veľkých sieti, aby, neboli také, také, aby si nevyžadovali takú veľkú podporu. Máme tu napríklad prepojenie Grécko a Izrael. To takisto bolo zapracované do, do plánu, ktorý mal viesť k spoločným projektom. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa postarali aj o to, aby energia bola lacnejšia, ale aby aj taká krajina ako napríklad Cyprus bol pripojený k tomu, do akej miery teda podporuje komisia takéto projekty. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz zostane slovo pani Kapel. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za predstavenie tohto letného balíka. A teším sa, že spotrebiteľom vlastne tentokrát zohľadňujete spotrebiteľa, pokiaľ ide o tú cieľovú cenu, pokiaľ ide aj o smernicu označovania energie, pretože to je veľmi dôležité. Ide tu o to, aby sme energetické ceny pre spotrebiteľov vlastne to vlastne aj robíte, ale aj pokiaľ ide o konzumentov, spotrebiteľov, pokiaľ ide o digitalizáciu, myslím, že tu vlastne máme možnosti, ako môžeme navrhnúť ďalšie zlepšenia a bolo by takisto veľmi vhodné, ja som z Viedne, v týchto oblastiach máme určité skúsenosti a skutočne to, čo ste spomenuli, bude pozitívne, ale je dôležité, aby napríklad dizajn trhu s, elektri- s energiou, s elektrínou, vidíme tu viaceré otvorené body, ktoré treba reformovať, aby ste jednotlivé systémy, ktoré treba podporovať, aby ste takýmto spôsobom jednoducho, pokiaľ ide o ten mix, pokiaľ ide o tie horné hranice, pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, ste sa tomu vyjadrili jeden z tých najväčších problémov, ten sa týka práve trhov s kapacitami. Tieto trhy s kapacitami tu majú byť iba vtedy, ak budeme mať určité problémy, ktoré takýmto spôsobom môžeme riešiť. A preto sa chcem spýtať, ako toto chcete zabezpečiť. A druhá vec, hovorili ste EOS, ktorá má byť posilnená, ale ESA sa stará aj o cezhraničné energetické toky. Z pohľadu Rakúska to vyzerá tak, že Nemecko, Rakúska energetická zóna, ktorá bola vždy dobrým príkladom pre interkonektivitu a vytváranie správnych cien, tak to sa teraz pochybňuje. Ešte stále ťaháte na, za ten istý povraz vy a agentúra ESA, keď nemecká a rakúska energetická zóna sa teraz má v podstate odstaviť a bol to vždy dobrý príklad. Ako si predstavuje energetickú úniu komisia, keď nechceme mať spoločné cenové zóny a tieto sa teraz majú rozdeliť, respektíve majú prebať podľa určitých línií, ktoré sa v minulosti nepreukázali ako dobre overené postupy. A dovolte mi ešte jeden krátky bod, pokiaľ ide o ETS. Dnes ste už sa už k tomu vyjadrili. Minulý týždeň v Štrasburgu sme hovorili o sa dohodli na stabilizačnej rezerve trhovej. To sme aj povedali, že to nie je možné bez toho, že by sme sa vyjadrili aj k úniku uhlíka. Chceli ste to znížiť v týchto oblastiach, pokiaľ ide o pridelovanie tých voľných licencií ako chcete vlastne takýmto spôsobom mieru reindustrializácie do roku 2020 dosiahnuť na úrovnu 20%? Ako to chcete takýmto spôsobom urobiť? Ďakujem pekne, pani. Takže to boli príhovory mene politických skupín a teraz by som požiadal pána komisára, aby zareagoval. Na úvod informácia pre všetkých. Keď my pripravujeme návrh pre obchod s emisiami hlavne, tak primali sme riešenie, aby sme sa venovali práve, aby sme vychádzali z tých záverov, ktoré sme prijali v oktobri roku 2013, pretože to bol veľmi vyvážený balíček, ktorý bol veľmi komplikovaný, aby každý jednoducho akceptoval tieto ambiciozne ciele, každá krajina navrhla určité návrhy, pokiaľ ide do vyváženosť, takže to nie je nejaký darček pre jednu kartu, je to vyvážené a my ako komisia sa snažíme dodržiavať tento balíček a potom dosiahnuť určitý návrh, čo možno najlepšej podobe, ale vychádzať teda z tohoto balíka. A v tomto balíčku, ktorý je vlastne ten hlavný element, mali sme tu celkom jasné naznačenie, tá distribúcia alokácií, pokiaľ ide o tie voľné licencie a pokiaľ ide o e, aukcie, tak to sa vlastne dostalo na úroveň 75% a ten zvyšok je vlastne tie voľné licencie. Takže to je východ, bod východiskový. A ďalší bod je ten, že pokiaľ ide Európsku radu, tak tam takisto je rozhodnutie, že na to, aby sme dosiahli 43% úroveň na ETS, pretože ETS sektor tam nie je 40%, tam je 43%, tak aby, tieto čís, aby to číslo tých licencií, ktoré sa uvalujú, by sa mohli zvýšiť o 2,2%. To znamená, nemám teraz tie dokumenty tu, mal som ich, ale hneď som to stratil ako vždy. 500 miliónov, 44 miliónov za rok redukujeme vlastne každý rok o 48 miliónov množstvo licencií a v období 2021 až 30, tak tam bude redukcia na úrovni 500 56 miliónov týchto licencií. Takže e, máme tu snahu znížiť emisie a 500 miliónov bude, o toľko bude menej tých licencií. A musíme vyriešiť problém s únikom uhlíka. Takže snažili sme sa nájsť vyvážený návrh a uvádzam vám, že to je veľmi ťažké, pretože aj tieto čísla vlastne by sme mali dosiahnuť e, určitú mieru takom zmysle, aby každé priemyselné odvetvie, to znamená v celej Európe, vo všetkých členských krajinách, všetky podniky, tak tam budeme mať redukciu na úrovni 35 Čo sme teda spravili? Spravili sme to, že sa snažíme sústrediť predovšetkým na tých, ktorí, ktorí, na ktorých sa vlastne tie dopady zvýšených benchmarkov môžu týkať. Chceme pomôcť tým, ktorí nemajú až takú možnosť vyvíjať sa, takže takýmto sofistikovaným postupom chceme dosiahnuť výsledky. A čo ponúkam? Tento výbor, e, ja mu ponúkam spoluprácu moju osobnú, ako aj mojich zamestnancov, celého oddelenia, na to, aby sme ponúkli čo možno najviac informácií, aby sme ponúkli vyhodnotenie rizik, dám vám k dispozícii dokumenty, ktoré s tým súvisia, nič nechceme skrývať aby ste skutočne uvedomili si tie ťažkosti, pretože ak niečo zmeníte na, takomto, na takejto mozaike, tak jednoducho aj ostatné diely sa pohnú. Takže toto je dôležité uvedomiť si na úvod na to, aby sme v tomto výbore mohli spolupracovať aj naďalej. Chcem vysvetliť všetko, čo je potrebné a komisia je samozrejme vždy otvorená pre všetky návrhy, ktoré vzídu z tohto výboru a chcem vás uistiť, že nám, nás to stálo veľmi veľa času aby sme urobili dizajn pre mechanizmus v rámci toho rámca, kde Európsky, ktorý bol vytvorený v rámci, v rámci tých našich spoločných úsilí a rokovaní. Avšak predsa len, tu je veľmi tá dohoda je taká dosť e, delikátna, krehká. Pán predseda komisie vie, koľko úsilia to stalo, že to bolo v poslednej chvíli. Takže mali sme tu otázky. Pán Kristianis, áno. Máme samozrejme problém, pokiaľ ide o spoluprácu, pretože potrebujeme infraštruktúru, potrebujeme vzájomné prepojenia a potrebujeme vytvoriť aj medziprepojenia, pokiaľ ide o plyn, ale chceme posilniť regionálnu spoluprácu alebo systému spolupráce, pretože inak jednoducho to nebudeme mať skutočne európsku sieť. Máme tu viacero takýchto iniciatív na dobrovoľnej báze, ktoré potrebujú TSO, a takisto e, na základe komitológie, kde budeme hlasovať o týchto problémoch, to sa sformalizuje táto vzájomná spolupráca a prístup, ale chceme dať mandát spolupráce e, vytvoreniu zosvietenia na celom kontinente. pretože ak neurobíme tieto kroky, tak jednoducho nemôžeme reintegrovať nových poskytovateľov energie do nových sietí. Takže toto vlastne aj tak konzultatívny postup k tejto iniciatíve vlastne bude stanovený na základe toho, akým spôsobom sa k tejto iniciatíve postavíme. Takže my vám predložíme legislatívne návrhy budúci rok a vyriešime tento problém. Ale takisto tu máme problém ešte aj agentúry. Uvedomujeme si, ESA zohráva kľúčovú úlohu, ona musí monitorovať predaje na to, aby sme jednoducho zistili, kde dochádza k zneužívaniu trhu. Napríklad bol som s predstaviteľmi ESI minulý týždeň a snažili sme sa zistiť, ako vlastne tento systém detekuje zneužívania e, pravidel trhu a je to skutočne veľmi zaujímavá záležitosť preto sme aj navrhli navýšiť množstvo zamestnancov pre rok 2016. Uvidíme, či sa nám to podarí, ale stále pre kolegislátorov je to úloha odsúhlasiť to, ale chceme posilniť právomoci IC na to, aby sme jednoducho zabezpečili vnútorný tok energie, takže pracujeme na tom a dúfame, že sa k tomu vyjadri aj parlament. Pandemika, dáme vám k dispozícii všetky hodnotenia všetkých návrhov. Je dobré, aby ich parlament poznal. Dopadové vyhodnotenia to tento výbor berie vždy veľmi vážne a bolo to veľmi ťažké, pokiaľ ide o návrh ITS, pokiaľ ide o tieto monitorovacie návrhy. Musíme vytvoriť dodatočné vysvetlenia, to je veľmi komplexné, ale uvidí tam všetky úlohy a všetky čísla pokiaľ ide o spotrebu, to je veľmi dôležité, pretože sa to navyšuje exponenciálne a potrebujem vedieť, ako vlastne zaintegrujeme tento problém na európskej úrovni. Vidíme, že v členských štátoch sa to rieši viacerými spôsoby, čiže zdanie, alebo sa to zakáže, takže máme viacero riešení, takže potrebujeme určité eh, modely pre európske štáty. Pán Grobársky hovoril o otázke chemického priemyslu a takisto aj pokiaľ ide únik uhlíka. Chemický priemysel bude medzi tými 5, 50 sektormi, ktoré budú mať 100% zadarmo tie licencie pretože pokiaľ ide o dizajn, dizajn tohto sektoru, tak budeme kombinovať faktory energetickej intenzity v určitej, určitom vzorci, ale tie chemické podniky tam už budú zastúpené. A pokiaľ ide o Nord Stream, poviem iba toľko. Komisia má jasné názory. Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, tak pre nás, čo je dôležité, je, aby sme mali južný koridor pokrytý. Azerbajdžan nám zabezpečí iné dodávky a nebudeme tak závislí od Ruska Chceme vytvoriť prepojenia s Iránom a potom budeme mať vlastne vyriešený problém. Pokiaľ ide o Nord Stream, ten súkromný sektor, tam sa uvádza, že potrebujeme multiplikátory, pretože stanovisko komisie celkom jasné. Chceme, aby plyn prichádzal cez Ukrajinu, ak by tam bude nejaký severný, teda ten Nord Stream, tak jednoducho budú musieť splniť e, podmienky tretieho balíčka ustanoveniami, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a pravidlami, ktoré máme na európskej úrovni. Takže naša priorita je diverzifikácia dodávateľov, pravidel. Chceme podporiť južný koridor, vytvoriť interkonektory. V Chorvátsku napríklad vytvárame prepojenia, e, kde medzi juhovýchodnou a južnou Európou, takže na to sa sústredíme, máme vlastnú stratégiu s Gazpromom aj ostat- a Gazprom a ostatní to je iná hra. Pán Federle hovoril o modernizačnom fonde. a či tie porušenia by vytvorili v rámci tohto trhu nejaké problémy. Tu sú licencie na úrovni 57%, ktoré pôjdu do ak- akcií a budeme tu mať 10 miliónov povoleniek, licencio, licencií, to môže mať cenovú hodnotu na úrovni 7 miliard eur, takže urobíme všetko preto, aby sme to využili na základe princípov, ktoré vychádzajú z tých právnych predpisov týkajúcich sa ETS, obchodovania s emisiami. Tento modernizačný fond bol vlastne vytvorený v oktobri, v oktobrovej dohode. To znamená, je to niečo, čo tu máme a musíme to aj dodržať. Pán Turmes nám hovorí, že tu máme Si tu máme špecifické postupy. Vrátime sa vlastne PINS. Investments and there we will address the problem for the commission. Ale samozrejme, to v konečnom dôsledku môže predstavovať problém eh, pre eh, komisiu a od k tomu, ako pristupujem k tomu, tomu problému na komisii, ako k nemu budeme v budúcnosti pristupovať. Hovoril, eh, že tu je problém nadmernej kapacity je jasné, že musíme vytvoriť adekvátnosť generačných kapacít. A to hovoríme o medzinárodnej úrovni, kde môže byť e, riešenie. Avšak e, musíme posudzovať adekvátnosť e, generačnej kapacity na regionálnej úrovni. A to je zase úplne niečo iné. Takže musíme posúdiť existujúce e, kapacity a potom samozrejme môžeme pristúpiť k rozličným e, riešeniam, či už to bude prostredníctvom e, pladeb, podpory obnoviteľných zdrojov. Takže toto vyhlásenie je podporené veľmi jasnou konzultáciou a veľmi cielenými otázkami namierených na jednotlivých účastníkov tohto procesu. Avšak v momente v súčasnosti máme nadmernú kapacitu a v roku 2030 musíme mať na pamäti, že až 50 e, všetkých zdrojov by malo byť generovaných z obnoviteľných e, zdrojov. E, budeme mať samozrejme potom nadmarné kapacity v oblasti konvenčnej výroby energie, termálnej výroby energie, ako aj jadrovej výroby energie pretože väčšina zdrojov bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. A potom samozrejme je tu otázka integrácie obnoviteľných e, zdrojov, ktoré samozrejme e, musia mať aj e, legálnu, respektíve právnickú podporu, teda respektíve musia fungovať v určitom právnom rámci. A preto komisia samozrejme si kladie otázku, čo sa týka kapacitných pladieb. A a to samozrejme, táto otázka musí byť vyriešená ešte predtým, než budeme riešiť e, samotné kapacity. A samozrejme to e, bude záležať od toho, akú regionálnu šablónu e, budeme mať. A čo sa týka voľnej alokácie povoleniek. No ale to je záležitosť rady. Všetko, čo je v kompetenciách rady, vychádza práve z rady E, to je podľa článku 10c a to sa týka aj normalizačného fondu. Je to politické rozhodnutie, ktoré bolo už prijaté vopred. Avšak e, komisia sa bude opierať o e, rozhodnutia Európskej rady. A ako som povedal už predtým, musíme rešpektovať politické rozhodnutia. Avšak e, obávame sa, že by to mohlo narušiť samozrejme ten delikátny kompromis, ktorý e, bol dosiahnutý. Takže samozrejme sme zaujali veľmi e, opatrný prístup k tejto delikátnej záležitosti. Čo sa týka energetickej chudoby, je to samozrejme záležitosť veľkých obáv, pretože množstvo obyvateľov Európy má problémy hradiť vykurovanie svojich e, príbytkov. Je tu otázka samozrejme, ako toto budeme riešiť a Londýnske fórum, ktoré má riešiť túto problematiku, má odpovedať, čo vlastne bude musieť byť odzrkadlené v sociálnych politikách jednotlivých štátov. Takže uvidíme, čo sa stane v budúcnosti. Avšak e, uvidíme, ako sa vyrovnáme s týmto veľmi veľkým problémom. Pán Kapelana hovoril o kapacitných eh, mechanizmoch. Samozrejme, eh, rozvoj takýchto sietí je veľmi dôležitý a je dôležité rovnako aj to, aby sme mali eh, k dispozícii dynamické naceňovanie ide nám predovšetkým o to, aby sme dospiahli náš cieľ, ktorým je redukcia účtov jednotlivých spotrebiteľov až o 30 Čo sa týka kapacitných mechanizmov, môžem povedať, že adekvátnosť kapacity generačných e, zariadení bude musieť byť samozrejme vyriešená na e, národnej úrovni. Myslím si, že som odpovedal na všetky otázku, Samozrejme, e, zvyšok, pokiaľ som na niečo neodpovedal, môžem odpovedať dodatočne. Ďakujem e, veľmi pekne, drahí kolegovia. Máme ešte šiestich, respektíve siedmich e, poslancov. Poprosím každého o jednu minútu rečníckého času. Bohužiaľ, viac vám nemôžeme poskytnúť. Takže 30 sekúnd a ďalších 30 sekúnd ďalším kolegom. Kolega Edward, prosím. Takže povedzme, máme 9 kolegov na zozname, každý bude mať jednu minútu. A potom dáme priestor na odpoveď pánovi komisárov a budeme musieť začať e, so stretnutím koordinátorov neskôr. E, ste spokojní s týmto riešením? Je každú minútu každý rečník. Pani Griffin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Musíme spracovať spoločne, aby sme vykorenili e, energetickú chorobu naprieč Európou. A samozrejme skupina SND e, príde neskôr e, v jeseni so svojimi návrhmi. Samozrejme, podobné snahy vytvára aj úrad pre skúmanie kapacít. V tomto kontexte Vítam komisný nový údel pre zákazníkov. Myslím si, že je veľmi dôležité mať zakotvenú možnosť vymeniť dodávateľa elektrické energie čo najrychlejšie. A to samozrejme zahrňa aj propagáciu bezpečnej e, spotreby. No, sú tu však niektoré protirečenia, pretože propagujete veľmi ambicióznu e, víziu v rámci systému, avšak neexistuje európsky rámec, e, ktorý by e, propagoval generáciu elektrickej energie pre účely vlastnej spotreby. Mali by sme mať európsky rámec e, vlastnej spotreby. Otázka je, že kedy a v akej podobe ho budeme mať. Ďakujem, pani poslankyňa a pani Kalas. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán komisár, že ste nás navštívili a hovoríte o tejto téme čo sa týka nového dizajnu energetického trhu, tam je veľmi dôležité, aby sme integrovali do trhu práve obnoviteľné zdroje energie. Samozrejme, aj e, krátkodobé e, trhy musia byť zachytené. Samozrejme, tuto do toho vstupuje množstvo faktorov. Jedným z týchto ale hlavných faktorov je práve maloobchodný trh a ktorý by mal prinášať benefity e, spotrebiteľom. Jednou zo záležitostí je práve transparentnosť. Čo sme urobili v Estónsku, je, že systém z, zredukoval prevádzkovateľov prenosových sietí na polovicu a monitoruje ich, e, avšak e, sú tu aj osoby, ktorí sa snažia ponúknuť E, na trhu čo najlepšiu e, cenu. A samozrejme táto konkurencia stlačila ceny nadol. Takže pokiaľ e, si myslím, že tieto nástroje, sú ponúknuté na vnútroštátnej úrovni, nemusia byť protire, protirečivé vyslovene princípu energetickej únie. S plne integrovanom trhom by sme však mali mať množstvo skladovateľnej energie. A ešte otázka. Aký je európsky prístup k tomuto? Ďakujem, pani madam. Drahí kolegovia, v septembri pozveme pána komisára na rovnakú diskusiu. Je to nevyhnutné, pretože chápem, že nemáme dostatok času na veľmi širokú a dohĺbky idúcu diskusiu. A pán komisár súhlasí, vidíte. Takže v septembri, avšak naozaj, bola to samozrejme aj moja chyba, ale poprosím vás, budeme mať veľmi detailnú diskusiu. Teraz ešte 5 alebo 6 kolegov je stále na rečníckom zozname. Prosím, dodržte e, jednominútový rečnícky čas. Kolega Martel. Ďakujem, pán predseda nie je mojou chyba, e, takže prosím, že máme malo čas, tak ma neprerušujte. Jedno sa e, týka dlhodobých zmluv na dodávku elektrickej energie. Prieskum e, energie, napríklad vo Španielsku, obchodníci sa nesťažujú nielen na náklady, ale aj na nedostatok predpovedateľnosti správania sa dodávateľov. A ak máme prejsť na nízkouhlekové technológie, je to veľmi dôležité. Druhá otázka sa týka schémy obchodovania s emisiami. Mám pocit, že systém nefunguje a 6 eh, eur za tonu oxidu uhličitého nie je jednoducho dostatočnou podporou. Takže musíme mať eh, väčšiu podporu bezuhlíkového hospodárstva. Eh, samozrejme, hovorili ste tu o protekcionizme, ale toto nie je protekcionizmus. To sú jednoducho opatrenia, ktoré majú zaviesť štandardy pre hráčov mimo prostredia Európskej únie. No, kolega Piper. Äh, Ďakujem. Práve ste hovorili, práve ste dali jednej z najmenšej frakcií 4 minúty. To je nespravodlivé. Keď už sme pri kvótach, tak um, som si všimol, že pán Kaniete v v svojom prejave o tej branži, o ktoré o ktorú vlastne ide, hovorí len o 10, asi len 10 ide o náklady, o konkurencieschopnosť, zvyšok boli len zámery, nariadenia. Myslím si, že nebolo to dobre vyvážené pre výbor, pre priemysel, pretože váš návrh je v podstate oveľa lepší, než to, čo ste dnes povedali. To je dobre mienená rada. Ďalšia poznámka sa týka všetkých tých kontrolných mechanizmov. Zavedli sme nové, nové označovanie, digitálna databáza kontroly trhu. Mali by tu byť inteligentné merače s diaľkovou analýzou. To všetko sú veci, ktoré mi naháňajú strach. E, Dospie to snáď až tam, že niekto, kto míňa veľa energie, tak sa mu odstaví prísun elektrické energie. O to, v tejto veci vás poprosím o stanovisko. Ďakujem, pán kofot. Ďakujem e, i za avízo septembrovej diskusie. Budem veľmi stručný podľa mňa je veľmi dôležité, ak som, že som vás pochopil správne, ak hovoríme o úlohe EISE, uznávam to. Je to veľmi správne, áno. Ale táto otázka tých umelých nedostatkov, ktoré vidíme v mnohých situáciách, umožníte aj sa riešiť tieto umelé, umelé e, preťaženia. A druhá otázka, Rád by som tiež e, pohovoril o koncepčnom aspekte. Ťažko sa mi chápe to, že poskytujete e, voľné povolenky a súčasne hovoríte, že chceme byť prvý na svete v obnoviteľnej energie. Ako môžete vysvetliť, ako to možno urobiť? Je to trošku odporujúce si. A potom v novej smernici o energetickom e, označovanie. Nie je to metúce, že v novom systéme nebude A a B? Ak ste spotrebiteľ a pozeráte sa na efektívne projekty a nie je tu A a B? To bol taký komentár iba. Ďakujeme kolega a teraz pán Royle. Na rozdiel od pána Turmesa nie som tým z týchto návrhov nadšený. Poprvé, pokiaľ ide o označovanie. Ak u určitých vidíme, e, prístrojov vidíme potrebu mať väčší prehľad, dá sa to robiť bez toho, že by sme e, museli urobiť novú smernicu. Nepotrebujeme aj digitalizované označenie, ani centrálny dozor nad trhom. Potrebujeme korektúru tam, kde je neprehľadnosť do to plus plus u prístrojov. Prečo to hneď byť gigantický? Po druhé potom, u otázky E, obchodovania s emisiami chcem poprosiť predsedu výboru, aby tento výbor bol dostatočne zastúpený, aby to nerobil sám výbor Envy, pretože ide tu o dopady. Dohodnúť sa na veci a potom zrujnovať priemysel, to viem aj ja. Ale treba zvážiť, aké dopady to bude mať na priemysel a myslím si, že nákladové zaťaženie ide jednostranne na náklady priemyslu. To, čo sa E, tu bude odbúravať na certifikátoch, zaplatí priemysel. Diskutovať o raste v Grécku a toto kombinovať s tým, to sa mi nejak spolu všetko nehodí. Ďakujeme, kolega. Ďalší prejav kolega Maja Maragal. Ďakujem. My, pán komisár, sme si vypočuli vaše vyjadrenia, plány do budúcnosti, záujme rastu, obnoviteľných zdrojov. To je tiež súčasťou vašeho návrhu. Je tu tiež aj otázka samospotreby, ktorá tiež sem zapadá. Chcel by som sa spýtať, ako vnímate budúcnosť kam podľa vás pôjde španielská, kam sa bude uberať španielská vláda, ktorú dobre poznáte? Ako tu dojde tu nejakému trestaniu tej samospotreby? To sa vlastne už v mnoho prípadoch aj deje. Táto vláda tu vlastne navrhuje tiež retroaktívne trestanie u obnoviteľných zdrojov. To je jasný rozpor. Vidíte tu nejakú možnosť zmeny v tejto politike španielskej vlády? Ďakujeme, kolega. Teraz pani Del Castillo. Ďakujem, pán komisár, za túto prezentáciu. Ak aj budeme môcť diskutovať do hĺbky až ešte e, v septembri, mám tu dve veci. Podporujem tú líniu, ktorá, ktorú prezentoval kolega Royal, kde je nevyhnutné zvážiť dopady na reindustrializáciu našich krajín. To však nie je moja hlavná téma. Môj hlavný bod sa týka malého obchodu. Chcela by som zdôrazniť, akú veľmi dôležitú úlohu zohráva správanie spotrebiteľa a ako veľmi to dopadá na rozvoj malého obchodu. Po všetkých tých prvkoch, aspektoch môže spotrebiteľ ovplyvňovať do určitej miery svoju spotrebu. A však je tu tiež veľký nedostatok, ktorý spočíva v interoperabilite. Tá je veľmi dôležitá. Bez nej nie je možné ponúkať spotrebiteľom určité varianty. Základný majiteľ údajov, ktorý vlastne ovplyvňuje chovanie spotrebiteľov, už tak ten by mal byť meniteľný, to znamená lepšie povedané, spotrebiteľ by, by mal mať možnosť zmeniť tohoto dodávateľa. Práve preto je dôležitá interoperabilita. Ďakujeme. Pán komisár. Možno počkáme minútu, pretože mali by ste si všetko asi pripraviť. Posledná otázka bola veľmi presná. Viem sa snažiť odpovedať na všetky otázky. Bola tu úvodná poznámka pani Griffin, ak sa nemýlim, pokiaľ ide o energetickú chudobu úloveň je taká vysoká, že 11 Európanov e, nemôžu vykurovať e, svoje domácnosti primerane. Komisia zváži, ako e, zlepšiť monitorovanie tejto chudoby a budeme zvažovať spoločné kritéria pre zraniteľnosť spotrebiteľov tu sú viaceré akcie a komisia e, má už e, pracovnú skupinu pre zraniteľných spotrebiteľov. Je tu také fórum a hľadajú sa riešenia, najlepšie e, skúsenosti a tak ďalej. Pozícia je taká, že by sa mali použiť sociálne e, faktory, než preferenčné e, sadzby to by boli nesprávne stimuly svojím spôsobom. Takisto ste sa pýtali, či naša, naša pozícia, e, pokiaľ ide o pokiaľ ide o spotrebu, naše, e, naše, e, naše správanie a v tej súvislosti e, e, dokument o usmerneniach pre správne správanie spotrebiteľov. Tento dokument je prvým krokom e, k určitom feedbacku pre zúčastnených. po výsledky konzultácie zúčastnených potom budú môcť byť použité. Táto legislatíva E, kapacitné platby v druhej polovici e, budúceho roka 2016, takže bola tu otázka pána Maragala. A pokiaľ ide o ten návrh kráľovského výnosu o sam, e, samospotrebe z 5 júna komisia sa nevyslovuje k návrhom zákonov e, predtým, než tieto budú schválené. Až potom, čo sa schvália, až potom komisia bude skúmať, či to zodpovedá európskej legislatíve a až potom e, sa povie španielským orgánom, čo si o tom komisia myslí. Či sa porušujú, porušujú nejaké pravidlá. Také, taktiež ste sa bol pýtal, na pozíciu komisie k novým normám, ktoré sa uplatňujú vo Špani- Španielsku. Španielsko plní svoje ciele z hľadiska obnoviteľných zdrojov. Dosahuje 15 viac než 15 a cieľom je 20 Komisia sleduje, ako sa veci vyvíjajú, aby videla, či nové normy sa splnia. Teraz prebieha dvojnásobná analýza. Táto reforma, ktorá spustená pre kontrolovanie e, cien sadzieb, už tak sleduje práve tento aspekt. Komisia celú reformu analýzuje a ak dôjde k porušeniu európskeho práva, tak samozrejme sa príjmu príslušné opatrenia. Španielská vláda oznámila, aký nový systém podpory obnoviteľným zdrojom vytvára. A ako to zapadá do štátnych podpor. My skúmame, či to zodpoveda pravidlám vnútorného trhu. Je to teda dvojasobné konanie, ktoré prebieha v rôznych generálnych riaditeľstvách Európskej komisie. A potom tu ešte boli ďalšie otázky. pokiaľ ide o spotrebiteľské ceny a informácie spotrebiteľom, no už tak je jasné, keď chceme mať správne e, reakcie na rôzne e, momenty oceňovania, no už tak, aby spotrebitelia mohli mať, e, využiť svoje možnosti, to si určite vyžaduje inteligentné merače, ale aj tento systém by sa mal teda tým pádom inštalovať, pokiaľ ide o funkcionalitu a rozmiestňovanie infraštruktúry týchto inteligentných meračov by mal mať technickú interoperabilitu. Ako hovorí pani De Castillo, prístup k dátam by prostredníctvom interfejsov Pokiaľ ide o tie štandardy pre tieto merače, inteligentné e, siete, komisia bude sledovať e, túto implementáciu a bude tiež analyzovať, či európske systémy pre tie merače ako e, funkcionalitu sú, sa aplikujú, aby s, e, poskytovali tú funkcionalitu interoperabilitu, pretože tá interoperabilita je dôležitá pre komunikáciu medzi malými zariadeniami aby sa dobre inš- dali inštalovať zariadenie. Je tu množstvo, množstvo možností. Pán Martin hovoril o dlhodobých e, cieľoch, tie samozrejme riešime. My v konzultáciách s zainteresovanými sme vytvorili 20 otázok. Jedna z nich je tá, ktorá sa kladie e, súčasneným dlhodobé kontrakt, e, aby, boli, aby to bola istota pre investorov, či je tu nejaká úloha pre verejný sektor. Túto otázku budem e, riešiť za rešpektu e, účasti zúčastnených. Tiež tu boli návrhy. Otázka opatrení u, u, úprav e, pri hra, prechodoch hranicami, viaceré problémy. Uh, come with several problems. Implementation is challenging because it's difficult to determine the carbon content. Je tam niečo, je to zložité e, e, zabezpečovanie pravidel VTO, dopady pre obchodných partnerov najlepší spôsob e, krátkodobo reagovať na konkurencieschopnosť a dlhodobo potom vytvoriť komplexnú, dosiahnuť globálnu komplexnú dohodu s podobnými záväzkami. Mnohí e, e, hovoria, že je tu globálny trh, ktorý nefunguje, ale je tu redukcia 70% za prvých 10 rokov. Má slavy ale táto reforma práve toto rieši. Ak budeme musieť mať nové kapacity e, riešiť e, skutočnú spoluprácu a jedna z vecí je analyzovať, kde sú tie bloky voľného toku energii. Budúcej legislatíve musíme riešiť do akej miery tieto otázky chceme riešiť spolupracou a tie, tie, tie, tiež tie bloky. Hovorilo sa totiž o tom, že sa eliminuje kategória, kategória B. Nie, máme komplexný systém A+, A++, A, B, C, D, E, F, D. Tieto kategórie budú zjednodušené Teraz sa kupuje A+, a A++, ten rozdiel môže byť 40, 40 bodov v energetickej účinnosti. Je to dosť metúce. Pán Royal správne povedal, že tento výbor by mal sa participovať. Určite. Je to veľmi dôležité pre európsky priemysel. 200 typov priemyslov sa tý, tento, toto nariadenie týka. E, tí, 11 tisíc podnikov v Európe sa to týka. Treba zabezpečiť, aby tu nebol uhlíkový únik. A preto sa to týka veľmi tohto výboru. Označovacia smernica podľa pána Rojla je veľmi zložitá, chápem to. Myslíme si, že je to dobré pre účel, ktorý chceme, budeme čakať na návrh Európskeho parlamentu a vnímať, ako možno zlepšiť náš návrh. Našim cieľom je však zjednodušiť, posunúť veľmi jasné posolstvo, ukázať monitorujúcim orgánom, že že tu nebudú porušenia trhu. Dnes sa veľmi ľahko podvádza. Ak máte databázu, dá sa to kontrolovať. Takže e, určite môže tu byť na úvod zmetok, ale na základe skúseností členských krajín, ktoré prešli rovnakým cvičením, napríklad Austrália, nestratila sa dôvera spotrebiteľov. Oni boli vlastne spokojnejší po zmenách Bola tu otázka, či tu budú, nebudú výpadky, ak sa okamžite tie kapacity nezabezpečia. V zásade dôkazy hovoria, že všetky trhy, akékoľvek trhy by mali byť e, poskytnúť požadované kapacity. Trh vykazuje mnoho nedokonalostí, Treba mať efektívnejší trh. Treba zabrániť skresleniam, ak je to potrebné. Treba konať na európskej úrovni. Uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Som pripravený prísť do tohoto výboru a mať dlhšie e, diskusie. Budú tu štyri návrhy a všetky z nich sú v záujme komisie Dotýka sa to viacerých zariadení. Dotýka sa to európskych priemyslov. Ďakujeme. Pekne hovorí pán predseda. Je nám celkom jasné, že 1,5 hodiny nestačí na takúto diskusiu v našom výbore. Radi by sme mali viac času, ako bolo požadované 21. alebo 22. septembra, kolegovia. Pripravme sa na diskutovať diskusiu Už sú tu tri návrhy. My sme zodpovední za všetky tri z nich. Je dôležité, aby sme 21. a 22. septembra pozvali pána komisára, uvidíme, ktorý dátum vám bude vyhovovať, pán komisár, a stretneme sa po prázdninách. Ďakujeme, pán komisár, za účasť, za túto diskusiu. Ďakujem vám, kolegovia, za tú 1,5 hodinu. otázka, či teraz dokážeme s koordinátormi skončiť za krátky čas. Zajtra sa stretáme o 9. hodine. Start as quick possible as possible coordinators meeting, dear colleagues.